I would like to take the opportunity to announce you once again that the Chcel by som e, znova využiť príležitosť na to, aby som vám oznámil, že bod číslo 8 sa uskutoční bez prítomnosti verejnosti. Je to bod o Albánsku. E, Budeme o tom hovoriť oficiálne, keď príde pán Albertini. Bene, cari, cari colleghi, uh, we have to start uh, in a few minutes because we have not... Vážení kolegovia, musíme začať niekoľko minút, lebo nemáme už čas. Sadnite si, prosím vás, a buďte, prosím vás, ticho. Pozrieme sa znova na návrh uznesenia o správe o pokroku Turecka za rok 2010. A pozrieme sa aj na pozmenujúce návrhy. Skôr ako odovzdám slovo spravodajcovi, Chcela by som vám pripomenúť, že došlo k podaniu 315 pozmenujúcich návrhov na zasadnutí 9. decembra e, sa tu objavilo želanie, aby spravodajcovia dostali viac času na spracovanie týchto pozmeňujúcich návrhov. No si riešia. Per favore, colleghi, volete sedervi? Dobre. Takže môžem využiť kladivko, aby ste sa usadili. Takže ako som už povedal, 315 pozmeňujúcich návrhov sa objavilo na zasadnutí 9. decembra. A vtedy sa objavilo aj e, želanie, aby sme dali viac rečníckého času spravodajcom, tieňovým spravodajcom vzhľadom na to, akú úlohu zohrávajú. A ostatní kolegovi mali byť stručnejší v tom, čo hovoril. Mám taký pocit, že spravodajca je tu a preto môžeme rovno prejsť na vec RIA. Nech sa páči. Dank u zeer. Mag ik, eh, mag ik vanaf deze plek eh, allemaal al mijn collega's bedanken. Want ik heb nog Vážení kolegovia, pani Omenrojten sa prerušila, pretože je príliš veľa hluku v sále. Opakujem, hovorí rečnička. Pán predseda, čakala som chvíľu. Ďakujem za spoluprácu kolegov. Nikdy v živote moja správa nevzbudila taký záujem ako teraz aj vzhľadom na počet pozmenujúcich návrhov. Ja dúfam, eh, že spolu s tieňovými spravodajcami sa nám podarí dosiahnuť dobrú správu. Eh, Nefunguje anglický kanál. Prerušuje to eh, pán predseda. Je tam nejaký problém? No, no, Dobre, môžete pokračovať. Pán predseda, opakuje pani Riaume Reuten ešte raz. Ďakujem všetkým kolegom, pretože ma potešili s tým obrovským počtom pozmenujúcich návrhov a sľubujem vám, že v budúcich týždňoch nebudem šetriť úsilím, aby som mohla rokovať s tieňovými spravodajcami, aby sme Um, dosiahli dobrú dohodu. A čo znamená takáto dobrá dohoda? No už podľa môjho názoru ide o to, aby sme e, e, spracovali čo najväčší počet pozmeňujúcich návrhov, aby sme ich dali do skupín. Samozrejme, nemôžem teraz podrobne prejsť všetkých 315 pozmeňujúcich návrhov, takže by bolo dobré, aby som vám naznačila, ktoré aké stanovisko je k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom, alebo ktoré som si e, prečítala včera večera asi 10 a pol. Toto uznesenie prichádza skutočne vo vhodnom okamihu, pretože sme v predvečer parlamentných volieb v Turecku a e, je mm, znovu potrebné, aby som sa obmedzila vždy na stanovisko, ktoré sme obhajovali a ktoré som obhajovala ja ako spravodajkyňa, aby sme boli síce kritickí, ale objektívni k Turecku, ale predovšetkým, aby sme mali konštruktívny prístup. To na jednej strane. A obraciam sa teraz aj na autorov pozmenujúcich návrhov. Keď si pozrieme tlač, tak vidíme, že každý deň sú tam nejaké mm, incidenty, a tieto ale nemôžu byť rozhodujúce a nemôžu vplývať na to, čo by sme mali napísať do správy a tiež nemôžu podmienovať politickú líniu, ktorú zadefinujeme, pretože ide o to, aby sme demokratizovali a modernizovali Turecko. A to tiež závisí od kodanských kritérií a to je pre mňa najdôležitejšie. Uznesenie, ktoré sme vypracovali, sa vyjadruje len k pokroku reformného procesu a modernizácie v určitom období, v období roka 2010. Náš návrh uznesenia zároveň stanovuje priority aj pre budúce obdobie, teda na rok 2011. Potrebujeme určitú rovnováhu, musíme sa riadiť našimi prioritami a musíme byť objektívni, opakujem, uznesení, ktoré má 8 strán, nemôžeme začleniť každý jeden detail. A to je to, z čoho som vychádzala, keď som včera večer čítala pozmenujúce návrhy. Samozrejme, môžu tam byť ešte nejaké dodatočné prvky alebo upresnenia, ktoré lepšie zadefinujú naše posolstvo, ale naše posolstvo musí byť nasledujúce. Objektívne vyhodnotenie, kritické vyhodnotenie toho, čo sa deje a k čomu by malo dojsť. Bez toho, že by sme sa nechali nejakým spôsobom zavádzať rôznymi incidentami. Niektoré odseky vyvolali väčší záujem a viac pozmeňujúcich návrhov sa o nich napísalo, nech v iných prípadoch napríklad odsek 8 sloboda tlače alebo odsek 18 a 19 sloboda vierovýznania. A pani Boskurt tiež urobila niekoľko komentárov k odseku o právach žien. To všetko sú odseky, ktoré môžeme určite ešte vylepšiť. A teraz niekoľko viacej detajlov. Pani boskurt vychádzala z predpokladu readmisie, teda zdá sa, že pani boskurt o Turecku vie viac a má viacej informácií ako ja. Dovolí mi pani Boskurt určite tento vtipný komentár. Minulý týždeň pani komisárka Malstromová povedala, že máme principiálnu dohodu o readmisii a koncom tohto mesiaca sa táto dohoda podpíše. Samozrejme, budeme si ju musieť veľmi podrobne preštudovať, e, readmisnú dohodu, ale ja v každom prípade sa budem snažiť brať do úvahy aj túto dohodu e, v kompromisoch. Teraz e, situácia na Cypre a odsek o Cypre. Povedala som, že nehovoríme o, o, o v tomto uznesení nehovoríme o cyperskej otázke. Týmto uznesením, ktoré pripravujeme, chceme podporiť rokovania. Ja dúfam, že prístupové rokovania dopadnú dobre. Nemôžeme vyriešiť e, týmto uznesením tento konkrétny problém, ale v každom prípade bolo predložených niekoľko desiatok pozmenujúcich návrhov, ktoré sa odvolávajú na cyperský problém. Ale ak sa chceme sústrediť na to podstatné a chceme byť vyrovnaní, myslím, že by bolo lepšie, keby sme sa pridržiavali pôvodného textu, tak ako som ho vypracovala. Poprosím vás, aby ste boli trochu sebakritickí. Čo tým chcem povedať? Ankarský protokol a jeho aplikácia znamená podporovať a podnecovať rokovania medzi týmito dvomi komunitami. O to ide a na to by sme sa aj my mali obmedziť. Pokiaľ ide o priamy obchod, naše právne služby, aj výbor Jury tohto parlamentu skonštatovali, že návrh Európskej komisie nie je dostačujúci. A teda nepodporím pozmenujúce návrhy k tomuto bodu budú musieť autory tieto pozmeňujúce návrhy stiahnuť. A teraz Arménsko. Nikto ich so mnou nekonzultoval, iní kolegovia áno, alebo niekoho aj navštívili. A vidím, že mnohé tie pozmeňujúce návrhy sú identické v angličtine alebo vo francúzštine. Náš postoj k téme Arménsko bol vždy jednoznačný. E, vždy som konštatovala, že krajina, ktorá si neuvedomuje svoju históriu, nemá budúcnosť a preto e, vychádzam aj z tých protokolov. Ide o to, aby sme stanovili lepšiu cestu, lepšiu budúcnosť pre ľudí, ktorí žijú v pohraničnej oblasti aby sa vylepšila spolupráca medzi týmito krajinami, aby boli lepšie perspektívy do budúcnosti pre obe komunity. A preto parlament musí zdôrazniť, že sa tieto protokoly musia čo najskôr ratifikovať a realizovať. Ale tým nehovorím, že zmizli problémy vôbec nie, ani, ani o tom neuvažujem a nepredpokladám. Ale len vychádzame z toho, že musí začať dobre veľmi dlhý zmierovací proces, proces, ktorý sa odvoláva na našu vlastnú históriu v Európe. A táto história, aj tento prístup musí byť veľmi jasný, preto potrebujeme posolstvo, ktoré bude vychádzať z veľmi širokej parlamentnej väčšiny. A preto sa obraciam na socialistickú skupinu. Moja politická skupina so mnou nesúhlasí vo všetkom. Je sú názory v mojej politickej skupine, ktoré ja nezdielam. Vy chcete ísť oveľa ďalej. V mojej politickej skupine je veľa ľudí, ktorí chcú ísť oveľa menej ďalej alebo nie až tak ďaleko, ale ak vy socialisti chcete vyslať politický signál pred parlamentnými voľbami v Turecku, ak chcete vyslať posolstvo, ktoré môžu politi- použiť všetky politické skupiny, demokratické skupiny v Turecku, tak poprosím vás, netlačte na mňa a nenástojte. Ja preto by som poprosila o podporu všetkých tieňových spravodajcov a poprosila by som tiež autorov pozmenujúcich návrhov, aby ich začali stiahovať, aby stiahli predovšetkým tie, ktoré nespadajú do hlavného cieľa tohto uznesenia. Ďakujem. Teraz dáme slovo tieňovým spravodajcom, ale každý bude mať len 3 minúty, pán Howitt. Um. To znamená, že musím hovoriť rýchlo. V prvom rade by som sa chcel poďakovať pani Omen Reuten za jej správu a Tiež som strávil niekoľko nocí čítaním pozmeňujúcich návrhov. Súhlasím s tým princípom, že nesmieme zachádzať do prílišných podrobností, musíme byť vyvážení v našej správe a musíme sa snažiť dosiahnuť naše ciele. Chcel by som aj povedať v dobrej viere, že tiež chceme dosiahnuť zhodu. Súhlasím e, s ňou v otázke Cypru. Ja sám som pochopil, že cyperskí kolegovia cítia, že musia zastupovať svoje záujmy a ja e, to rešpektujem. Budeme mať aj samostatné stretnutie e, s nimi a musíme byť čo najobjektívnejší voči tomu, čo sa tam deje, ale nesmieme mať príliš dlhý text a musíme mať aj dobré ciele v tejto súvislosti. Chcel by som iba povedať, že turecká strana prišla s novými návrhmi v New Yorku ide o návrhy k protokolu a mali by sme to mať na pamäti a mali by sme sa pozrieť na to, či by sa to nemohlo odraziť v texte. Počul som, čo e, povedala aj v súvislosti e, s tým, že nechceme hovoriť o niektorých záležitostiach v tomto parlamente a e, budeme s to musieť preskúmať skôr, než sa k tomu vyjadrime. Ešte ďalšie dva ďalšie body, pán predseda. Pokiaľ ide o cieľ plného členstva, a otázku možnosti integrácie a revitalizácie pokroku. Toto všetko boli stanoviská, ktoré sme predkladali minulého roku. V dvoch prípadoch sme sa dohodli, ale v jednom nie. Neposúvame sa však v našom stanovisku e, v týchto bodoch. V socialistickej demokratickej skupine sa domnievame, že konečným cieľom je plné členstvo a mali by sme to povedať či už vyhráme v tomto výbore alebo nie, v plenárke uvidíme. Je to jednoducho naše stanovisko a trváme na ňom. A už som jej vysvetlil, prečo budeme trvať na pozmejúcom návrhu v tomto duchu. No a nakoniec chcem povedať, že chápem, e, prečo nás tu trošku varuje nielen mňa mojej skupine a prečo hovorí, že nemôžeme zosúľadiť a zefektívniť tú prácu a chápem e, to, iba by som chcel povedať, že moja skupina neblokuje ani sa nesnaží vyprovokovať nejaké stanoviská pred voľbami v Turecku. Tieto voľby sú kritické eh, pre budúcnosť Turecka. A už máme veľmi málo kapitol na prerokovanie. Únava už nastupuje na obidvoch stranách a preto hovorím, že to, čo budeme teraz robiť, bude veľmi dôležité. Už minulý rok e, sme hovorili, že e, možno by sme všetko mali nechať tak a uvidíme, ako to dopadne. Nie, to nie je správny postup. Mali by sme vyslať jasný signál, ako budeme postupovať ďalej v tejto otázke. Aj v socialistickej demokratickej skupine toto je náš cieľ. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Howard. A ďakujem aj za to, že ste dodržali vymedzený čas. Pán Lambsdorff, 3 minúty. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať Rí za vynikajúcu prácu, ktorú urobila a takisto ďakujem kolegom za pozmeňujúce návrhy. Um, nemal som ešte čas prečítať si všetky pozmeňujúce návrhy, ale tie pozmeňujúce návrhy, ktoré som prečítal, naozaj rozprúdia diskusiu o úvodnom ustanovení A. A som veľmi prekvapený, že to kolegovia znova e, nadniesli. Hovorili o tomto o úvodnom ustanovení A. A naformulovali sme ho celkom dobre, lenže keď sa to zmení, tak ten konsensus nebude taký dobrý ako minulý roku. Keď sa chceme uh, sústredí práve na túto vec, tak budeme znova viesť zásadnú rozpravu, ktorú sme viedli pred mnohými rokmi a to si predsa neželáme. Takže to po prvé, po druhé, musíme sa sústrediť, to je úplne jasné, ale mali by sme byť špecifickí v niektorých bodoch. Mohli by sme byť naozaj veľmi podrobní v niektorých bodoch. Zelení napríklad e, presne vymenovali, ktoré problémy sú problém, e, ktoré zákony pardon, sú problematické pre e, slobodu prejavu potom sú tu ešte aj ďalšie problematické oblasti, ako je napríklad sloboda tlača a tak ďalej. Mali by sme e, sledovať líniu e, Rie Omen Reiten. Nejde o to, aby sme reagovali úplne presne na e, každú podrobnosť, ale ide o to, aby sme objektívne zhodnotili snahu Turecka modernizovať svoju krajinu. Uh, pozmeňujúcich návrhoch e, vidieť náš postoj, Predovšetkým všetkým pozmeňujúcich návrhoch e, mojej politickej skupiny. Tu sa hovorí o slobode tlače, o slobode prejavu. Ide o to, aby tieto základné práva boli dodržané. Toto je pre nás e, dôležitá téma, to sa odráža v pozmeňujúcich návrhoch. Domnievame sa, že práve v týchto oblastiach ešte Turecko zaostáva, aby aj naplnilo hákske kritéria. Myslím si, že už sme aj hovorili dosť veľa o absorpčnej kapacite, ako sa to preložilo do angličtiny, potom sa to premenilo na integračnú kapacitu. To e, je lepšie naformulované, pretože to zodpovedá kodanským kritériám. Tam sa hovorilo o oživení dynamiky integrácie, nie o umrtvení tejto dynamiky. Máme tu teda kandidáta na vstup do Európskej únie a treba podporovať integračné snahy. To je podľa mňa legitimné. E, Ria povedal, že preverí niektoré pozmejúce návrhy spolu s nami. A je to trošku čudné, že by e, v Turecku nemala byť e, štátna služba, to je trošku divné, naozaj mi to prípada veľmi divné, pretože to nie je v súlade s európskymi kritériami. Ďakujem, pán Larbsdorf. A ďakujem za to, že ste respektovali rečnícky čas. A teraz pani Flotr na 3 minúty. Ja som bola na mesiaci, ale v každom prípade v Turecku. Myslím, že za tých 315 pozmenujúcich návrhov je ich naozaj veľmi veľa, ale keď sa pozriete na ne blízko, je ich len veľmi málo, ktoré protirečia hlavnej línii e, správe pani Omen Reuter a myslím, že väčšina podporuje spravodajkyňu. E, veľa návrhov sa týka lingvistických záležitostí a teda zmien. A je ich tam dosť, ktoré chcú upresniť alebo obohatiť veci, ktoré sú v správe, a len sa tam dodávajú nejaké možno presnejšie prvky a ja si myslím, že to nebude problém pre pani Omen Reuten ich začleniť do textu. S liberálmi a socialistami máme viacero textov, návrhov, ktoré majú rovnaký význam, pokiaľ ide o slobodu, tlače, prejavu, menšiny, kurdovia, ženy a tak ďalej to všetko ide v línii, ktorú som podporovala aj v prvej výmene názorov, teda aby sme mali správu, ktorá bude bohatá, aby sme sa neobmedzovali v kritike, ale aby sme boli aj konštruktívni. K medzinárodným vzťahom a Turecku tam by sme mohli zmeniť prístup. Turecko je evidentne krajina, ktorá je čím ďalej tým významnejšia v medzinárodných záležitostiach a vzťahoch. Nemyslím, že by sme sa mohli obmedziť len na ten text, ako je v odseku 39, ten by sme mali rozšíriť k Cypru. Ja by som bola spokojná, keby sme našli aj v argumentoch tú rovnováhu, ktorú sme dosiahli v minulej správe, pretože tieto argumenty umožňujú sa úplne nevyvršiť na Turecku. A vieme, že aká je zložitá táto situácia. Vieme, že parlament e, uznesením od roku 2004 nikdy nič vážne k tejto situácii nepovedal. Musíme teda obrátiť sa na všetkých zainteresovaných, aby sa angažovali. To je podľa mňa dôležité Rovnako o pristúpení potrebujeme takúto perspektívu a na tom sme sa zhodli, open-ended proces a zároveň rokujeme o pristúpení. Nerokujeme len pre krásu alebo aby sme dali prácu administratíve. Môj pozmeňujúci návrh o kapitolách, ktoré podľa mňa jasne poukazujú na nezodpovedný charakter politiky, ktorú vedieme. Turecko e, rokuje a pripravuje novú ústavu, legislatívu a tak ďalej. A my hovoríme, že kodanské kritéria sú rozhodujúce, ale zároveň neotvárame dve kapitoly, ktoré sa týkajú vnútorných záležitostí a základných práv. EÚ vlastne e, E, nevyužíva svoje vlastné páky, striháme si naše vlastné krídla a podľa mňa tento prístup nie je rozumný a mali by sme sa k tomu aj v tejto správe vyjadriť. Ďakujem, pán Van Orden, 3 minúty, nech sa páči. Uh, uh... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pre všetkým môžem povedať, respektíve uznávam, že v tejto snemovni a v každej politickej skupine sú veľmi rôznorodé názory, ktoré sa týkajú pristúpenia e, pristúpenia Turecka, určite aj v mojej skupine samozrejme, to musím povedať otvorenie. E, určite aj britská vláda, aj mnoho poslancov našej politickej skupiny podporovali Turecko, alebo vstup Turecka do Európskej únie. Ja by som sa chcel dotknúť len troch aspektov. Prvá vec, čo sa týka udalostí z roku 1915. Ja musím povedať tým, ktorí chcú predložiť návrh, alebo predložili návrh e, a využili to, to, to, tento termín arménskej genocídy. Pýtam sa ich, naozaj je to, e, je, je to nápomocné v tomto prípade a v tejto situácii, kedy medzinárodná situácia je e, nielenže krehká, ale priam nebezpečná aj v samotnom Turecku e, to bola naozaj veľká inzultácia, keď sme o tom toho, alebo považovali to za veľkú inzultáciu, keď sme o to vyťahli. Turecká vláda e, navrhla arménským úradom, že sa vytvorí spoločný výbor, e, ktorý bude skúmať toto kontroverzné obdobie roku 1915. Žiaľ, Arménsko nereagovalo pozitívne na túto iniciatívu, čiže mne sa zdá, ktorí proste silou, mocou chcú byť e, obštruktívni a konstruktívne inzultovať, tak neustále trvajú na tom, aby sme použili takýto jazyk a myslím, že by sme sa tomuto mali vyhnúť. Teda, čo sa týka otázky Cypru, uznávam e, veľmi hlboko, aké sú tie pocity e, cyperských Grékov a tak ďalej a Cyperčanov, ale viem, že história za posledných 50 rokov vlastne bola, ta, bola bez kvázi uznania a tureckí cyperčania v podstate e, bolo sa k správané de facto neférovo, a keď Európa nikdy neuznala túto izoláciu Severného Cypru aj v jednom eh, ustanovení je to celkom dobre odôvodené. Je to mierne jednostranné, vyzýva tureckú vládu, aby podporila eh, prebiehajúce rokovania. No a to potrebuje trošku viac. Musí do toho byť aj eh, zapojení grécky cyperčania, aj grécka vláda. Ale myslím si, že tvoje ustanovenie má zmysel aj dobre odôvodnené, ale niektoré pozmeňujúce návrhy k tomu však naproti tomu nie sú také. Eh, je tu množstvo pozmeňujúcich návrhov, pán predseda, ich množstvo. Ja som si všetky neprečítal. Jeden, čo sa týka energetickej kapitoly, zase RIN, odsek je veľmi dobre odôvodnený a dáva zmysel. Myslím si, že by sme boli príliš krátko zraky, keby sme v tomto parlamente nepodporili otvorenie energetickej kapitoly. Osobitne v čase, keď sa všetci snažíme zlepšiť eh, náš prístup k energetickým zdrojom a k tomu, čo sa deje celkovo v otázke zemného plynu a ropy. A musíme jednoducho uznať, že v tejto situácii bude mať Turecko kritickú dôležitú úlohu. A Aj teraz, čoho sme svedkami, čo sa deje v Stredomorí, tak e, musíme to zabezpečiť, aby to všetko šlo veľmi spravodlivým a rozumným spôsobom. Zdá sa mi zase, že poslanci e, chcú zablokovať energetickú kapitolu. Na to by som varovala, tomu by sme sa mali vyhnúť. Ďakujem pekne. Teraz pán Adži Giorgiu, nech sa páči na 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som začať tým, čo som už povedal veľmi často, a to, že sme za to, aby sa Turecko stalo členom EÚ za predpokladu, že splní podmienky, ktoré museli splniť aj ostatné štáty. Uznávame, že máme aj záujem o demokratizáciu Turecka. To je hlavný dôvod, prečo akceptujeme tento postup, aby Turecko mohlo konečne vstúpiť do Európskej únie. No a nakoniec sú tu prvky a veci, ktoré sú trošku zložité a potom sa aj kritizujú. Žiadame Turecko, aby prepustilo politických väzňov, kurdských väzňov a kurdských politických väzňov. No a pokiaľ ide o vzťahy e, medzinárodnými, tam sa hovorí o genocíde Arménov. Momentálne sa nedá povedať, že sú také časy, že už nemusíme vyvíjať nejaký nátlak. To je otázka dejín. Dejiny treba správne chápať a správne vnímať. V zásade nemôžeme hovoriť e, proti tomu. A keď e, krajiny, ktoré sú členmi Európskej únie, e, budú mať násilné tendencie, to tiež nemôžeme akceptovať. Gréci hovoria veľmi vážne o tejto téme, ako sme počuli, ale možno by sme do toho mali vkladať menej vášne. E, to by bolo zrejme vhodné, ale kto vie, ako by ste sa cítili vy, keby sa niečo také dialo vo vašej krajine. Tam je zrazu iné meradlo, ktoré sa používa na meranie tejto vážne, keď sa niečo také stane v inej krajine. E, domnievam sa, že toto treba mať tiež na pamäti. Pokiaľ ide o cyperskú otázku, nesmieme povedať, čo sa naozaj hovorí, ale tú cyperskú otázku treba naozaj doriešiť treba dodržať morské právo. To sú všetko veci, ktoré sa dohli už v roku 2004. A sú to veci, ktoré mnohé krajiny na svete nepodpísali. Potom je tu obchodná zóna a Turecko zrazu hovorí, že je tam ropa a že táto ropa patrí Turecku, hoci to nie je pravda. Potom tu máme problémy nezvestných ľudí a ďalšie problémy. Situácia sa jednoducho vyvíja, situácia sa mení, krajina je v pohybe, ale naozaj sa musíme postarať o to, aby sa naozaj našli tí, ktorí zmizli od roku 1974. Klajs, dve minúty. Ja, dank u, um, voorzitter. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Spravodajkyňa nalieha na nás, aby sme vypracovali vyváženú správu a že niektoré sa návrhy treba stiahnuť. Keď počúvam iné skupiny, tak ma to nevedie k tomu, aby som stiahol niektoré naše zmenujúce návrhy, pretože to nie je iba naše právo, ale je to naše povinnosť kritizovať situáciu v Turecku a monitorovať ju kritickým spôsobom. Jediná vec, ktorú môžeme naozaj povedať, je, že od roku 2004 došlo k veľmi malému pokroku v Turecku. Dokonca si myslím, že aj názov tej správy, ktorá sa volá správa o dosiahnutom pokroku, je eufemizmus. Ale aby som bol stručný. Pozmejúci návrh 295 odo mňa pána A Veľmi rád by som stiahol svoje meno z tohto pozmeňujúceho návrhu, pretože e, sa týka správy o stanovisku Turecka k tomu, že Irán nadobudol jadrové zbranie. Tak ako spravodajca, viem, že Turecko hlasovalo proti rezolúcii v Bezpečnostnej rade OSN, takže by som bol veľmi rád, keby moje meno bolo vymazané z tohto pozmeňujúceho návrhu. To je pozmeňujúci návrh 295, e, bude sa tam uvádzať iba pán Milcer. E, ďakujem veľmi pekne. Pán Klajs. A prepáčte, kolegovia je tu tak veľa ľudí na zozname a máme iba obmedzený čas, takže môžete hovoriť iba jednu minútu. Kovačev? Uh, Ďakujem, pán predseda, aj kolegovia. Chcel by som poďakovať pani Omen Reuten za jej prácu. Myslím si, že nám to že všetci sa zhodneme na tom, že potrebujeme um, to, aby Turecko reformovalo všetky vzťahy so svojimi susedmi. Samozrejme, že je potrebné spolupracovať s Tureckom smerom k demokracii a k priateľskými vzťahmi so susedmi. Um, dívam sa na Turecko ako na priateľov transatlantického spojenca a preto si myslím, že by sme mali spolupracovať s nimi v rámci vzájomnej dôvery. A k tomuto by som musel spomenúť, že EU by malo spracovať v úzkej spolupráci s Tureckom, aby sa zlepšil politický dialog s jeho susedmi. Um, Ehm, tým myslím konštruktívnu ehm, úlohu pri riešení cyperského otázky, takisto riešiť e, arménsky problém. To, čo povedala pani Omen Reuten, s tým súhlasím, že mali sme požadovať e, bezpodmienečnú ratifikáciu tohto protokolu, ehm, pretože to, čo eh, hovoril pán Erdogan v tejto súvislosti, to veľmi procesu nepomohlo. Ďalej, čo sa týka medzinárodných eh, zmluv, nezáleží na tom, že kedy boli podpísané v dejinách, napríklad eh, táto napríklad z Ankary z roku 1932, tam napríklad tiež došlo k vyrovnaniu medzi Bulharskom a Tureckom, potom bola readmisná dohoda, ktorú podpísala komisia. Myslím si, že členské štáty by mali toto odsúhlasiť tiež e, podporujem to, že Turecko podpísalo alebo bude tiež súčasťou plynovodu Nabucco a tiež si myslím, že mali by sme sa snažiť, aby, mali sme za Turecko, aby sa snažilo prispieť k vzťahom a nezhoršovať ich e, predseda. Ďakujem teraz pani Kopa na jednu minútu. E, Ďakujem veľmi pekne. A chcela by som zablážať spravodajkyni. Bola to naozaj veľmi ťažká práca a hlavne tam bolo tak veľmi veľa pozmejúcich návrhov, ale jasne to dáva aj najavo, aký signál chceme vyslať. Musíme povedať, že sa angažujeme e, v tejto oblasti, ale nie len my, ale aj Turecko. A snažíme sa, aby Turecko stalo konečne e, členom EÚ. Myslím si, že došlo k pokroku v rôznych oblastiach aj v súvislosti s voľbami a s inými oblastiami. Nuž ale sú aj také oblasti, v ktorých nedošlo e, k nejakému pokroku. Klasickým príkladom je otázka Cypru. Myslím si, že tam by sme nemali ostať iba pri prázdnych slovách napriek pokusu zlepšiť vzťahy, je situácia ešte vždy taká, že letecký priestor, vzdušný priestor nad Gréckom e, býva narušený a turecké lietadla e, lietajú veľmi nízko nad ostrovmi, dokonca veľmi nízko nad domami v Grécku. V zásade to jednoducho nejde nesedí to ani, e, keď e, hovoríme o dobrých susedských vzťahoch. Ďakujem pekne. Rád by som pozdravil pani Omen Reuter a gratulujem jej k jej správe. To, že je tam toľko pozmeňujúcich návrhov, to nie je nič výnimočné vzhľadom na správy, ktoré sa predložili posledné roky. A ja som autorom niektorých Navrhol som, aby sme v úvodných ustanoveniach spomenuli schválenie správy o hospodárskych a ekonomických vzťahoch s Tureckom, že je, je jedným z najväčších partnerov Európy. Pokiaľ ide o vízovú povinnosť, to je veľký problém. Viete, že keď, keď bude v platnosti readmisná dohoda, tak je čas, aby EÚ sa prejavila zodpovedne a aby uľahčila vízový styk minimálne pre podnikateľov a študentov, aby sme dosiahli budúcu liberalizáciu vízovej povinnosti. A ešte cyperská otázka. Tiež je čas, aby sme urobili otvorenú všeobecnú rozpravu o všetkých otázkach v súvislosti s cyperským problémom, ale tiež treba priznať, že EÚ v roku 2004 sa zaviazala že ukončí tú izoláciu cyperského, e, cyperských Turkov. Ďakujem za pozornosť. Pán Tenok, na jednu minútu. No, ja by som chcel zavlažila spravodajkyni taktiež za to, že pripravila vyváženú správu v takej um, zložitej oblasti európskej politiky. Ja môžem povedať e, niečo za e, kresťanské komunity e, v Turecku a za to, že nebol otvorený, otvorený kláštor napriek tomu, že Turecko to slúbilo, takisto aj uzavretie, respektíve uzavretie bohoslúžieb počas Vianoc na Severnom Cigre, na Cypre E, to by bolo dobre, keby to niekto vysvetlil. Takisto sa obávam podporu tureckej, e, tureckej podpory flotily na Gaze a takisto uvidíme, ako bude, bude výsledok oficiálnej správy a takisto Turecko nadej blokuje spoluprácu e, NATO s, s CSDP a takisto je, sa obávam, že um, pán Eroglu zabranil um, rokovaniam. A takisto Turecko naďalej odmieta e, dve oblasti, ktoré boli um, navrhnuté um, pri cykletických rokovaniach a Turecko ich vyslovene blokuje. Na, ešte by som uh, tiež ľutujem, že neuznali arménskú genocídu, čo by som teda uh, o, o, som očakával a som dosť uh, sklamaný, že takisto v, v konflikte o náhodných Arabách a, a Azerbajdžane Turecko takisto nepostúpilo um, želateľným spôsobom. Ďakujem pekne, pán Preda, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som rád pogratuloval pani spravodajkyni za spôsob, ako vypracovala túto správu. A ja som predložil niekoľko pozmenujúcich návrhov a chcel by som vysvetliť ich ducha. Pokiaľ ide o odsek 2, rokovania, technické podmienky a technické okolnosti sú už ukončené. Ja si myslím, že rokovania musia začať, aby sme viedli aj skutočnú diskusiu, aby Turecko mohlo transponovať aký kominotér. A tu je otázka, či Turecko pokrok dosiahlo alebo nie, pokiaľ ide o technické kritéria, napríklad kapitola hospodárska súťaž. Rovnako by som rád zdôraznil, že kapitola o spravodlivosti a základné práva aj tá by sa mala otvoriť čo najskôr, aby Turecko bolo motivované, aby mohlo e, čo najskôr vyriešiť problémy v tejto oblasti. Oceňujeme podporu Turecka e, v oblasti protiraketového štítu Ďakujem, že ste rešpektovali rečnícky čas. Pani Boskur, nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ria, ďakujem veľmi pekne za to, že si mi udelila tú vizionárskú schopnosť neverila som a nemyslím, že by som ju mala. Pokiaľ ide o tú situáciu v Turecku a turecko grécke vzťahy, no minimálne sa nám podarilo, aby bola podpísaná readmisná dohoda, ale to musí ísť ruka v ruke s tým, že potrebujeme začať rokovania o vízovom režime e, s Tureckom. Áno, mali by sme byť vizionári, to je to kľúčové slova, mali by sme si stanoviť to, čo chceme dosiahnuť v budúcnosti, pretože tu len nejakým spôsobom e, stále ako keby sme nahromadzovali problémy e, z minulosti, ale nie, my potrebujeme dať náznaky toho, ako vyriešiť toto všetko do budúcnosti. A tu Európsky parlament musí konať, treba ísť ďalej, čo treba robiť s Tureckom a v Turecku. A teda to e, vyrieši len konštruktívny postoj. Ďakujem. A teraz pán Kačin na jednu minútu. Onorevole non c'è e quindi diamo la parola all'onorevole Duff. Per... nie je tak dám slovo pánovi Duffovi na jednu minútu. Prepačte, že ja musím povedať, že je tu taká nešťastná kombinácia troch faktorov, ktorá, ktoré, ktoré vlastne ovplyvnili proces prístupu Turecka. Bola, prvé bola zlá, alebo zlý výkon zo strany rady, potom druhý problém je pretrvávajúca štátna ideológia v Turecku a tretia vec je to, že na oboch stranách e, môžeme vidieť, e, že obe strany zaspali na Vavrinoch alebo nerobia jednoducho vonkoncom nič v otázke cyperskej otázky. Doteraz nebolo žiadne gesto ani z jednej strany. ktoré by sme teda a jednoducho musíme teda uznať, že tento proces prístupu Turecka jednoducho padá a budeme si musieť potom na budúci rok položiť otázku a dať dokopy alebo pripraviť nejakú alternatívu tureckého členstva. Ďakujem. Grazie, onorevole. Ďakujem, pán Daf. A teraz vás slovo pán Kumocakos na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Áno, vítam e, veľmi kvalitnú prácu našej kolegyne. Je to veľmi veľa pozmejúcich návrhov, ale myslím si, že predsa len nájdeme dobrý priateľný výsledok. Jednu pripomienku predsa len mám. Musíme hodnotiť Turecko, to je pravda, ale musíme byť aj tvrdí v tých témach, v ktorých tvrdí môžeme byť. A takisto musíme kritizovať e, to, že Turecko nedodržiava podmienky EÚ. Je dôležité, aby Turecko podpísalo a ratifikovalo dohody, ktoré zatiaľ ešte neratifikovalo, ktoré sa týkajú pobrežných vôd. To sú jednoduché veci, ktoré musí dodržiavať. 27 členských štátov Európskej únie podpísalo a ratifikovalo túto dohodu a jedine Turecko to neurobilo. Táto dohoda musí byť okamžite podpísaná. Potom ďalší bod sú susedské vzťahy Konečne treba okamžite ukončiť trvalé porušovanie vzdušného priestoru nad e, Gréckom. A teraz pán jednu minútu. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som tiež povedať, aký som rád, že text pani Omen Rajten je taký vyvážený. Mnohé témy, ktoré sú pre nás dôležité, sa spomínajú v tejto správe. Otázka Cypru je otázka, ktorú treba riešiť tak, že treba sa naozaj venovať obsadeným, okupovaným územiam. Uh, treba tam zlepšiť situáciu a treba uľahčiť život ľudí, ktorí tam žijú. Toto treba dať jasne najavo, keď budeme rokovať s Tureckom. Potom pokiaľ ide o kapitolu energetickú, tu môžeme otvoriť, keď Turecko bude už naozaj demokratickou krajinou. Nesmieme eh, dovoliť, aby Turecko dostalo Grécko pod tlak. To, čo povedala pani Flotter v súvislosti s priamo správou okupovaných území na severe Cypru. Musím povedať, že to by sa týkalo uznania aj okupovaných území a to jednoducho nie je v súlade s tým, čo povedala Európska únia a OSN k tejto téme. Pán Papadopoulos, jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Pani Omen Reuten naozaj veľmi šikovne vypracovala túto správu. Je to veľmi veľa pozmejúcich návrhov a ja mám pozmejúci návrh, ktorý sa týka Arménska je tu naozaj veľmi veľa pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú Cypru. A ide tu predovšetkým o ľudské práva. Cyperskí poslanci chcú, aby sme sa držali faktov. A treba povedať, že Turecko porušuje dohody, okupuje územie a protokol ešte stále nebol podpísaný. Toto sú všetko porušenia dohôd, ktoré sa uzavreli v minulosti. Toto sú naozaj veľmi nešťastné príklady toho, ako Turecko nedodržíva to, čo by malo a tieto veci by sa tiež mali objaviť v správe. Ďakujem veľmi pekne. Máme ešte 5 minút na záver. Nech sa páči pani spravodajkyňa Omenroj, ten sa môže vyjadriť. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne. A hovorím všetkým kolegom. V prvom rade Turecko musíme k nemu pristupovať spravodlivo a kriticky ale rovnako budem postupovať aj k vašim pozmeňujúcim návrhom. Budem spravodlivá, ale kritická zároveň. Je to štvrtá správa, ak sa nemýlim, o Turecku. Už v prvej správe som hovorila o bilaterálnych vzťahoch medzi Tureckom a ostatnými krajinami. Každoročne sa veci menia ale predkladajú sa stále tie isté pozmenujúce návrhy a ja znovu opakujem, nemôžem to prijať. Nemôžeme stále zakopávať o ten istý kameň a opakovať stále to, čo sme povedali v minulosti. Ide o správe, o správu o pokroku. Samozrejme, existujú problémy, cyperský problém a tak ďalej. Ja o tom budem hovoriť v mojej správe, ale nič nedosiahneme, ak sa budeme stále zamotávať do bilaterálnych konfliktov. Po druhé, priamy obchod a pristúpenie. Buďme koherentní a budem koherentná aj s tým, čo sme povedali v minulosti. Pán Preda, pozrite sa. Táto kapitola, hospodárska súťaž, je kapitola, v ktorej má Európska komisia s Tureckom veľké problémy, pretože Turecko ešte nie je pripravené. Nie je možné jednoducho otvoriť túto kapitolu. Takže sa tu nejakým spôsobom neklamme, nežiadajme otvorenie kapitol, kde to technicky ešte nemá jednoducho zmysel. Musíme byť úprimní, otvorení, ale aj kritickí a spravodliví. A ak chcete s takýmto postojom mne do kancelárie. Nech sa páči, dostanete síce kavičku, ale musíte byť prísni a objektívni. Ďakujem pani spravodajkyni. E, umožnila, bola dosť rýchla, to nám umožnilo, že budeme mať e, na čas hlasovanie a teda s harmonogram 10. februára budeme hlasovať e, v vo výbore a neskôr v plene, ak by ste mohli pripraviť vaše hlasovacie kartičky, aby sme sa prichystali na hlasovanie. Budeme hlasovať o správe pána Beldera. Ide o prístup EÚ k Iránu. Máme viacero pozmenujúcich návrhov, mnohé sú identické. E, mali sme kontakty aj s tieňovými spravodajcami. Spravodajca pripravil 18 kompromisných pozmenujúcich návrhov a je za väčšinu z nich. Takže v tomto bode môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Začneme kompromisom číslo 4. Kto je za? Kompromis 4. Kto je za? Kto je za? Opakuje pán predseda. Proti? Zdržali sa, je to schválené. Číslo 77, kto je za? Proti? Zdržali sa, prijaté. 78, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 84, kto je za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Takže ešte 78 bolo zamietnuté, takže by sme mali hlasovať o tých 79 a 80, ktoré sú identické. Kto je za? 79 a 80 proti. Ja by som povedala, že je to zamietnuté. Teraz 81. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté 82. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté 83. Kto je za? Proti zdržali sa, zamietnuté. Chcete 84 kontrolu, ak som to dobre pochopila, áno? Áno, dobre. Tak overíme si elektronicky číslo 84. Otváram hlasovanie o 84. Sì. Chiusa la votazione più o meno ci siamo, 57. Uzatváram hlasovanie. 24 za, 32 proti, takže je to zamietnuté. Dobre, takže 33 až 24 je zamietnuté. A teraz ideme na tak 85 je stiahnuté, 86 kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teda 87, 88, 89 sú identické. Hlasujeme spolu, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 91, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 90, Dobre, overíme si elektronicky číslo 91. Otváram hlasovanie. Yes. Sí. Ah no, a favore. <laughs> Allora, eh, beh, possiamo chiudere la votazione, manca solo un voto. Ešte chýba jeden hlas. 34 za, 26 proti. 90, 92 a 93 spolu. To je za. Proti. Zdržalo sa schválené. 94, kto je za proti, zdržali sa, schválené. Kompromis číslo 5, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 102, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 103, 104, 105, 106. Spolu, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 107. Dobre, chcete kontrolu. Takže hlasujeme elektronicky spolu o 103, 104, 105 a 106. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 34 za, 31 proti. Takže je to schválené. Teraz kompromis číslo 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené 108. Áno, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté Allora, abbiamo un emendamento orale. Teraz ústny pozmeňujúci návrh. Budeme hlasovať, je to tu napísané, takže to nemusíme. Kto je za? Proti? Držali sa schválené. 109, 115. Kto je za? Prerušujeme hlasovanie k 109, 115 a pán Šáke sa chce vyjadriť, nech sa páči. Thank you. Thank you, chairman. And, um, it's a very difficult subject because... Pán predseda, je to zložitý tá téma, pretože samozrejme, že každý eh, odsuduje, odsudzuje um, popravu. Eh, Holandsko eh, holandskej občianky, pretože akákoľvek poprava je katastrofa a my sa snažíme tu reagovať na princípy. Čiže teraz otázka je, či teda vyťahneme tento konkrétny prípad, keď sme sa teda dohodli, že nebudeme menovať konkrétne príklady, ja by som sa teda držala tohto princípu, ale nemyslím si, že v tom prípade je o nič e, menej e, hrozivejším a menej odsúdenia hodný, ale mali by sme sa teda napriek tomu držať tej našej dohody, že nebudeme menovať nejaké konkrétne prípady. Dobre, bereme do úvahy vašu poznámku, ale ústny pozmeňujúci návrh je už odhlasovaný a nemôžeme teda hlasovanie zmeniť. Prepačte, ja som sa snažila, tu som tu mávala ruku, ale ste si ma nevšimli, chcela som to ešte pred hlasovaním, neviem, ako sa to teraz dá vyriešiť. Mrzí ma to, ale teraz nebudeme otvárať diskusiu k tejto téme, mňa to mrzí, ale už to prebehlo inak, prebehlo to inak, ako ste si želali, ale už teraz situáciu nemôžeme zmeniť. Takže ideme hlasovať o 109, 115, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 114, kto je za. Overíme elektronicky 109-115. Otváram hlasovanie. Otváram elektrické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 37 proti. Takže 29 za. Je to zamietnuté. Teraz číslo 114, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 119, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Strana 5, 120, 121, 122, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 126, 127, 128, kto je za? proti, zdržali sa schválené. Kompromis číslo 8, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 138, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 140, 141, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 143, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 145, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 146, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 147, 212 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 149, 150, 151 identické, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Stiahnutá je 155, tak teraz kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 160, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 161, 162, 63, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 164. Overíme teda Menovite hlasujeme o 161, dvojke a trojke. Elektronicky overujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 35 za, 32 proti. Ideme na 166, 67, 68. Spolu kto je za? Proti? Zdržali sa schválené 169. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 170. To je za? Proti? Zdržali sa schválené 172, 3 a 4. Spolu kto je za? Proti? zdržali sa schválené 175, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 176, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 177, kto je za, proti, zdržali sa, schválené kompromis 10, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 183, spolu s 84 a 5, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 186, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 219, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 187, tam je ústny pozmenujúci návrh. Ten bol, ten nebol distribuovaný tak koordinátor alebo EPP chce informovať. Nech sa páči, pán Galer. Uh, yes, uh, thank you, thank you, Áno, ďakujem, pán predseda. Účelom je, ak sa dohodneme, aby sme stiahli 188. A čo by som vlastne chcel urobiť, je vsunúť niečo do stredu. A to, aby boli podmienkou stretnutia s občianskou spoločnosťou a potom po bodke e, by sme chceli mať nepovinné stretnutia aj s politickými väzňami. Ale toto nebude podmienka, to bude nepovinné. Takže potom by to znelo, zdôrazňuje, že návštevy predstaviteľov inštitúcií EÚ e, by mali byť podmienené návštevou a stretnutiami s predstaviteľmi občianskej spoločnosti a takisto by mali žiadať stretnutie s politickými väzňami, predovšetkým s tými, ktorí sú odsúdení na smrť. To je to, čo tam chceme vložiť. Máme tu ešte dve žiadosti o slovo pani Munisa, pán Van Orden. Poprosím vás, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda v zmysle článku 156 rokovacieho poriadku sme proti tomu, aby sa predkladal ústny pozmenujúci návrh, keď sa už dohodli kompromisy a ústne pozmenujúce návrhy sa riešili medzi tieňovými spravodajcami predtým. Pán Valorden. Uh, ja súhlasím s tým, pán predseda. Myslím si, že máme byť veľmi opatrní z hľadiska týchto návštev, pretože je tu veľký lobby, ktorý sa pokúša pretlačiť návštevu do Iránu. Vieme, že iránske úrady vždycky zmanipulujú tieto návštevy pre ich vlastnú propagandu a neviem, že či máme e, toto podporovať, alebo neviem, či toto je veľmi, alebo tváriť sa, že to je nejaké zdravé. Takže ja by som to nepodporil, tento ústny pozmeňujúci návrh. Dobre, nebudeme otvárať diskusiu, hoci je tu ešte viacero žiadosti o slovo, ale pani Mnis z procedurálnych dôvodov jasne sa odvolala na rokovací poriadok a tento ústny pozmenujúci návrh sa neprijal, takže je to procedurálny postup a musíme ho rešpektovať. Takže budeme hlasovať o čísle 187 bez ústneho pozmenujúceho návrhu. Kto je za? Proti? No nie mi je to jasné, takže si to elektronicky overíme. 187, otváram hlasovanie. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Uzatváram hlasovanie. Sì, eh, se, vuole, se lei vuole comunicare, beh ormai sto chiudendo la votazione. No, uzatváram hlasovanie, ale chcete komunikovať, aká je, eh, aké je stanovisko politickej skupiny, tak môžete, pán Galer, nech sa páči. A chcete oznámiť, aké je stanovisko politickej skupiny, takže aká, aký je váš názor, aby kolegovia vedeli? Mein Eindruck ist von... Ja mám taký dojem v mojej politickej skupine, že bez ústneho pozmeňujúceho návrhu nemôžeme ten návrh vôbec podporiť. No v poriadku. Takže uzatváram hlasovanie k tomuto bodu. 54 proti, takže zamietnuté číslo 188. Dobre, keďže predchádzajúce sa neprijalo, rok to je za 188 proti zdržali sa, zamietnuté. 189, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 190. Takže overujeme 189 elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 37 za, 32 proti, teraz 190. Dobre, to nie, takže ideme na kompromis 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené 200 a 201. Kto je za? Proti? Zdržali sa? schválené. 203, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 202, 204, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 205, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 12, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 213, potrebujem dať slovo niekomu z EPP, kto chce hovoriť o ústnom pozmeňujúcom návrhu. Nech sa páči, pán Galer. V rámci tých, toho, čo bolo povedané predtým, ide o to, aby sme vymazali poslednú vetu, pretože sa týka individuálnych prípadov, a tak by sme teda navrhli, aby ste vymazali poslednú vetu. Eh, pani Omen Reuten, ja som zaviedla tento pozmeňujúci návrh. Takže ak eh, by bol niekto ma bol skontaktoval, boli by ste dostali tú odpoveď, ktorú vám dám teraz. A to je, že je to totálne neakceptovateľné, pretože táto pani bola obesená, ako to sa to nazýva po anglicky, bola jednoducho popravená v nedeľu a je to pod, eh, celý Asuán je pod hroznou hrozbou a prečo nemôžeme vyžľať komisiu, aby niečo urobila. Ja jednoducho sú, nesúhlasím s vymazaním eh, tejto vety a chcem, aby sme o hlasovať. <laughs> V tomto prípade, ako viete, Ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda. V tomto prípade stačí len jedna jediná osoba alebo kolega, ktorý je proti, takže 213 sa hlasuje bez pozmenujúceho návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 214, kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté. 218 to je za, proti, zdržali sa, no nie mi je to jasné, overíme elektronicky 218. Otváram hlasovanie 218. 218 voto Mancano ancora tre colleghi. Ešte chýbajú treja kolegovia. Uzatváram hlasovanie. 32 proti, 36 za, takže je to schválené. Kompromis 13, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 229 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 14, kto je za, overíme elektronicky druhú časť čísla 229. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 70 hlasovalo, 40 proti, 30 za, takže je to zamietnuté. Kompromis 14, kto je za? Proti? Držali sa? Schválené. 234, 5, 6 spolu, kto je za? Proti? Zdržali sa? Ja by som povedal, no, nie mi je to jasné, radšej si to elektronicky overíme. Otváram od týchto troch pozmeňujúcich návrhov hlasovanie. Ešte dvaja kolegovia chýbajú. Dobre, uzatváram hlasovanie. 36 za, 34 proti, takže je to schválené. 237, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 238, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 240, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Komp 241, kto je za, proti. Overím si to. 241, elektronické hlasovanie. Tre non hanno votato. Tria, treja kolegovia nehlasovali. Jeden ešte chýba. Dobre, uzatváram hlasovanie. 36 za, 33 proti, schválené. Kompromis číslo 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 258. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 259. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté 261, kto je za, proti, zdržali sa. No, povedal by som, že je to zamietnuté 262, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 263, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 264, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 265, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 17. Dobre, overíme 265 elektronicky. No, nemal by som používať podmienovací spôsob. 265 otváram hlasovanie. Mal by som používať oznamovací spôsob. Takže 33 za, 37 proti, zamietnuté. Takže ten kondicionál bol správny. Takže zamietnuté. Teraz kompromis 17, to je za, proti, zdržali sa schválené. 281, kto je za, proti, zdržali sa schválené, zamietnuté. 282, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 283, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 284, kto je, aj tu je ústny pozmenujúci návrh. Pán Landsbergis, nech sa páči. A lei la parola, onorevole. Mr. President and colleagues, I pán predseda, vážení kolegovia. Mám tu zjednodušenie, zjednodušenú verziu, ktorú by som chcel predstaviť. Po tom, ako tam zapíšeme útoky, tak potom tam napíšeme proti táborom utečencov. Takže malo by tam byť tábor Ašraf, ale nie len. Pani Muniz, sme proti ústnemu pozmenujúcemu návrhu. Ako som už povedal, hovorí pán predseda, stačí jeden jediný kolega, ktorý nesúhlasí s ústnym pozmenujúcim návrhom a ja ho nemôžem teda pripustiť a nebudeme o ňom hlasovať. Takže hlasujeme o 293 bez pozmeňujúcich návrhov. Kto je za? Proti? Držali sa? Zamietnuté. 286. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 287. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené.

68 hlasovalo, uzatváram hlasovanie 35 za, 33 proti. Je to schválené. Číslo 299, kto je za? Veľmi málo. Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ústny pozmenujúci návrh 2 máme ho v texte. Kto je za? proti, zdržali sa schválené. 301, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 22, kto je za, proti, zdržali sa. Nie, mi je to jasné. Otváram elektronické hlasovanie k 22. Ešte dvaja kolegovia nehlasovali. Sú nejakí roztržití. No, 22. Uzatváram hlasovanie k 22. 34 za, 35 proti, takže zamietnuté. Neviem, neviem, no dobre, číslo 23, kto je za? Proti? Držali sa zamietnuté. 24, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 25, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, 30, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 31 sa stiahlo, 32, kto je za, Dobre, tak 30. Overujeme. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie 30. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. No, veru, veru, jeden rozdiel, jeden hlas, 34 za, 35 proti, zamietnuté. Stiahla sa 31, teraz 32, kto je za proti, zdržali sa, tiež mi to nie je jasné, elektronicky overíme. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. 35 za, 34 proti. Teraz je to jeden hlas tiež rozdiel, ale za. Toto vypadáva. 35 sa stiahlo, 36 kto je za, proti, zdržali sa stia- e, zamietnuté 37, kto je za, proti, zdržali sa schválené 38 za, proti, zdržali sa schválené 39 stiahnuté 40 za, proti, zdržali sa schválené 41 za, proti, zdržali sa schválené 42 za, proti, zdržali sa, schválené. 42, overíme elektronicky. Ah, Uzatváram hlasovanie. 69 hlasovalo, 40 za, 29 proti. Schválené 43, kto je za? Proti. Zdržali sa schválené 44 za, proti, zdržali sa zamietnuté 45 za, proti, zdržali sa schválené 46 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválené 40, 54, 55, identické, kto je za, proti, zdržali sa schválené 56 za, proti, zdržali sa schválené 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Elektricky overíme, elektronicky, pardon. Sessantanove, sessantanove, chiusa. 35. 34 za, 35 proti, znovu rozdiel jedného hlasu, zavietnuté. No. 58, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 59 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 60 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 61 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 62 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 63 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 64, 65 spolu, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 66 za. Dobre, overíme 64, 65 spolu. 64, 65, ešte jeden nehlasoval. Uzatváram hlasovanie. 31 za, 33 proti, zamietnuté. 66 za, proti, držali sa, zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 68 za, proti, zdržali sa, Schválené. 60, 70, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 71 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté 72 za. Proti? Zdržali sa schválené jednotka za. Proti? Zdržali sa schválené dvojka za. Proti? Zdržali sa schválené trojka za proti, zdržali sa zamietnuté. Peťka, ospravňujem sa, hovorí pán predseda, treka sa zamietla, takže musíme hlasovať o štvorke. Štvorka, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Peťka, kto je za? Proti? Zdržali sa? No, nie je mi to jasné. Overíme elektronicky. Číslo 5. Otváram hlasovanie. Ecco, chiusa la votazione, unanimità. Uzatváram hlasovanie 37 proti, 32 za, takže zamietnuté. Šeska, Kto je za? Proti. Držali sa. Schválené. Sedmička stiahnutá. Osmička. Kto je za? proti, zdržali sa schválené 9 za, proti, zdržali sa schválené 10 a 11 identické, kto je za, proti, zdržali sa schválené kompromis 1, kto je za, Dobre, 10, 11. elektronicky overujeme. Chiusa. Uzatváram hlasovanie. 31 za, 34 proti, zamietnuté kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 21, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Elektronické hlasovanie o celom texte. Otváram hlasovanie. chiedo fare altre cose. 68 a 68, chiusa la... 68 hlasovalo, uzatváram hlasovanie, 67, dobre, 62 za, traja proti, dvaja sa zdržali, gratulujeme pánovi Belderovi, víťazný pán Belder, len Treja boli proti. Teraz pán Salafranka, nech sa páči, chce vystúpiť k tomuto. Ďakujem, pán predseda. Len som chcel povedať, že v tomto výbore sme sa držali princípu, že sa dohody dodržujú a že sa úsne pozmeňujúce návrhy sa príjmajú a že sa rokovací poriadok neaplikuje do písmenka berieme do úvahy, že teda tú praktiku, ktorú sme doteraz používali, sa už nebude používať a my e, budeme teda to sledovanie rokovacieho poriadku sa bude aplikovať do budúcnosti. To, že sa ústne pozmenujúce návrhy, e, ktoré naša politická skupina dnes pripravila a my sme predpokladali, že dobrá politická klíma umožní e, použitie a zavedenie týchto ústnych pozmeňujúcich návrhov. Dobre, nie je tomu tak, tak sa bude do písmenka aplikovať rokovací poriadok a tak to budeme brať. No už to je vaše vyhlásenie, má k tomu nejaké pripomienky. Máte plné právo povedať to, čo chcete povedať, ale je takisto pravda, že stačí, aby jeden kolega nesúhlasil s prezentáciou pozmejúcich návrhov a potom musíme postupovať podľa pravidel. Zatiaľ to tak fungovalo. Možno to bolo dobre, možno to bolo pozitívne, ale viete, pravidla sú pravidla. A teraz dávam slovo pánovi Paskovi na zvyšok a dovidenia. <clears throat> Uh, teraz prejdeme k diskusii o správe o spolupráci uh, s Perským zálivom a teraz by som sa požiadať pána Bodyho, aby sa ujal slova. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Milí kolegovia, tejto správe posolstvo, ktoré sme chceli vyslať, je, že my, EÚ a členské štáty e, Rady spolupráce s Perským zálivom ďalej GCC rozvíjať a prehlbiť politické vzťahy. Oblasti možnej spolupráce sú mnohé, ale na to potrebujeme zrealizovať a ukončiť nekonečné rokovania, ktoré už trvajú viacej ako 20 rokov a chceme dosiahnuť dohodu o voľnom obchode. Bolo predložených 72 pozmenujúcich návrhov. Ja ďakujem autorom, ktorí chceli rozšíriť tento text. Ďakujem predovšetkým tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu. Mnohé z týchto pozmeňujúcich návrhov sme potom spracovali do kompromisov a tie by mala podporiť väčšina politických skupín. Predložené pozmeňujúce návrhy sa týkajú predovšetkým piatich veľkých oblastí. Na jednej strane ľudské práva, po druhé diplomatické regionálne otázky a sprostredkovanie, po tretie dialog medzi náboženstvami. Po štvrté, viditeľnosť akcií aktivít EÚ a úloha, ktorú môže a má zohrávať ESVČ a nakoniec rozvoj bilaterálnych vzťahov. Pokiaľ ide o ľudské práva, mnohé pozmenujúce návrhy ukazujú na veľké obavy našich kolegov pre práva žien, rodovú rovnosť, boj proti diskriminácii, ktorá vychádza, alebo ktorý vychádza z toho, e, že niekto patrí do nejakej národnostnej menšiny alebo je toho či ktorého vierovýznania. A vidíme tu aj veľké znepokojenie vzhľadom na situáciu migrujúcich pracujúc, pracovníkov. Pozmeňujúce návrhy upozorňujú na otázky ľudských práv a to, že Európsky parlament je absolútne proti trestu smrti alebo proti trestom, mučením a mutiláciou, ktoré ešte platia v niektoré v tejto krajine. Ale musíme zdôrazniť, že arabské krajiny Perského zálivu už niekoľko rokov prechádzajú novým procesom politickej a sociálnej modernizácie, e, ktoré prinášajú dynamiku, ktorú je potrebné podporiť a podnecovať. Úsilie, ktoré krajiny Perského zálivu e, začalo, treba ich podporovať a zároveň by to malo byť témou otvoreného a konštruktívneho politického dialógu medzi arabskými štátmi zálivu a EÚ. Regionálna diplomácia. E, v správe zdôrazňujeme, že je významná úloha, ktorú zohrávajú krajiny GCC v tejto oblasti e, sprostredkovanie s palestíncami, sprostredkovanie v libanonskej kríze, boj proti terorizmu. GCC je príkladom stability v oblasti a môžeme tiež zdôrazniť ich vôľu pacifikovať túto výnimočne nestabilnú oblasť. Bolo to badateľné už v prvej správe aj v kompromisoch, ktoré sme našli s tieňovými spravodajcami. Podľa mňa sú vynikajúce na to, aby sme zdôraznili všetky tieto prvky. Rada spolupráce v Perskom zálivu GCC je veľmi dôležitým aktérom v oblasti. Pred niekoľkými dňami podpísala prostredníctvom islamskej eh, investičnej banky eh, z OSN projekt za 6 miliárd dolárov na projekt rekonštrukcie v Gaze. Toto sme žiadali v kompromise 8, ale treba ísť ďalej než je 6 miliónov dolárov Samozrejme, táto suma e, súvisí aj s kapacitou týchto oblastí. Teraz vplyv arabských krajín v tejto oblasti je narastajúci. Mnoho pozmeňujúcich návrhov hovorí, že tieto krajiny môžu a musia zohrávať kolektívnu úlohu v dialogu medzi náboženstvami, vrátane šítským a sunnickým spoločenstvom a nielen medzi moslimmi a kresťanmi tieto výzvy zdôrazňujú pozmenujúce návrhy, ktoré sme predložili. Dialóg medzi kultúrami je tiež zachytený rovnako ako výzvy väčšejho pochopenia, vzájomného pochopenia, možnosti mobility študentov, profesorov, vedcov. Navrhujeme lepšiu spoluprácu informáciách a posilnenie takých projektov ako Al-Jisr, teda most v diplomácii a tiež e, aktivity v transparentnosti a zvyšovania povedomia. Pokiaľ ide o viditeľnosť EÚ a úlohy ESVČ, ako zlepšiť a prehlbiť tieto vzťahy Sú tam návrhy, konkrétne možnosti. Európa má diplomatickú službu a musí ju využívať. Žiadame, aby nové diplomatické misie EÚ sa otvorili v krajinách zálivo. Zatiaľ je len jedna misia v tejto oblasti pre šest krajín Perského zálivu v, Saudskej Arábii a EÚ nemá dostatočnú viditeľnosť, nie je dostatočne viditeľná v týchto krajinách a nepripisuje tomu ani nedáva tomu dostatočné finančné prostriedky. Ak chceme podpísať dohodu o voľnom obchode, o ktorej tak dlho rokujeme s týmito krajinami, je potrebné, aby táto dohoda bola pre nich nevyhnutná a na to je potrebné, aby EÚ bola viditeľnejšia v tejto oblasti bilaterálne vzťahy. V mnohých diskusiách s teňovými spravodajcami sme sa tejto téme venovali. Čo by sme mali robiť? Ako rokovania o dohode o voľnom obchode sú v patovej situácii už niekoľko rokov, ak tak aj ostanú. Niektorí si myslia, a ja zdieľam tento názor, ale nie všetky politické skupiny sú toho názoru, že ak nebude multilaterálna dohoda EU-GCC, mohli by sme ako náhradu podporiť bilaterálne vzťahy medzi EÚ a každou z krajín GCC. To je otázka, ktorú by sme mali rozhodnúť a vyriešiť na plene aj v komisii. E, želal som si, aby sa v tejto správe nemenoval žiadny špecifický e, prípad. Cieľom tejto správy je zanalizovať vzťahy e, s GCC, teda s celým celkom a nezameriavať sa na ten či ktorý členský štát. Samozrejme, za každým, keď sa nejaký ten členský štát v pozmenujúcom návrhu e, spomenul, tak som sa snažil začleniť tento text do kompromisu, aby sme odstránili priame odvolávky na členské štáty GCC. A ešte jedno upresnenie. Rád by som upozornil na jeden významný omyl v preklade z francúzštiny do angličtiny v písomnom texte v odseku 4 Francúzsky termín právo na prácu sa musia preložiť labor law a nie right to work, tak ako to je v písomnom texte. Ďakujem za vašu pozornosť. Bodis, so now... Ďakujem pekne, pán Bodis. Richard, nech sa ti páči. Thanks very much. Ďakujem pekne. Pre všetkým za skupinu SAD. Dovolte, aby som povedal, že pánovi, pánovi Bodimu sa podarilo prejaviť e, alebo vyjadriť to, aký má veľmi aký záujem o, tú, o tento región a veľmi bol nápomocný aj počas rokovaní. Chcel by som mu za to osobne poďakovať aj vyjadriť komplimenty jeho správe aj tiež e, vyjadril poďakovanie za našu spoluprácu, bol ochotný e, akceptovať kompromisné návrhy v ktoré navrhli naša, navrhli naša politická skupina. E, my sme tam navrhli určité zmeny medzi úvodným ustanovením B a takisto ocekom 6, ktoré sa aj týkali um, mieru na Blízkom východe, takisto aj otázku Darfúru, aj takisto um, Nechceli sme takisto, aby sa vo vzťahu k terorizmu spomínal islamizmus, pretože nechceme, aby bol, islam, aby bol terorizmus nejakým spôsobom prisúdený určitému náboženstvu. Potom ďalej, čo sa týka diskriminácie, sme boli za to, aby tam boli rôzne druhy diskriminácie. Sú rôzne takisto vyjadrenia slova menšina, menšiny, minorities, to je, tak sme navrhli zmenu, ktorá je v odseku 4. Takisto mali sme aj citlivú diskusiu, ktorá sa týkala trestu smrti a konkrétne spôsoby popravy, e, ktoré mnohí z nás považujú za veľmi od, neľudské a odpudivé, takže je to takisto aj odrezené v tom oceku a takisto je dôležité, aby sme zdôraznili, aké aj neakceptovateľný je trest smrti vo všetkých prípadoch, ehm, osobitne vo vzťahu k tomu, aké metódy sa používajú v tomto regióne. E, takisto máme, sme vítali pozitívnu e, odvolávku na mierový proces na Blízkom východe. A tak ako už aj pán Vodis povedal vo svojom úvode, e, je pomoc OS, agentúry OSN, to je odrazené v odseku 6P, 6B, takže všetky tieto naše návrhy sú tam zohľadnené, takže môžeme to odsúhlasiť. Potom ďalšia vec, ktorá sa týkala prístupu žien k vzdelávaniu, mali sme pozmeňujúci návrh 68 a myslím si, že by bolo dôležité, aby v rámci arabského sveta toto bolo pod, podporené a potom je tu veľmi komplikovaná vec a keďže som uh, už videl pána Baudisa aj vo výbore pre medzinárodný obchod, chcel by som vyjadriť, že v mojej skupine existuje silná E, e, silný, záujem o to, akým spôsobom, ako budeme pristupovať k týmto krajinám v Preskom zálive, že by to bolo potrebné k tomu pristupovať e, globálne. Chceli by sme, aby sme podporovali respektíve či urobiť multilaterálnu dohodu alebo bilaterálne dohody s krajinami a v rámci mojej politickej skupiny prevláda názor, že by sme sa mali sústrediť na multilaterálny prístup. Ehm, niektorí sociálnodemokrati v výbore INTA ehm, sa dali sa hlasovanie o celej správe, ale chcel by som povedať, že to je veľká vec pre nás, preto aj s ak máme podporiť spravodajcu. Momentálne požiadali sme o také zmeny v odseku 25, kde napríklad pani Jakimaki um, urobila pozmeňujúci návrh a my sme požiadali, aby sa o tomto hlasovalo osobitne, osobitne neviem, či je tu, ale aby, bol by som rád, keby podporila to, čo som teraz povedal. A ak sa to neudeje, tak potom my sme my ako politická skupina museli hlasovať proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu. Potom to všetko, čo som povedal, chcem som len zdôrazniť, že to bola naozaj e, veľmi dobrá spolupráca e, na, na tomto materiáli. Ďakujem pekne spravodajcovi aj za spoluprácu. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúci. Pani Príbox. Eh, eh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mm, za skupinu zelených eh, IFA. Takisto by som chcela poďakovať pánovi Bodimu za spravodajcovi za veľmi dobrý a otvorený spôsob, akým spolupracovala s tenými spravodajcami mali, predložili sme viaceré kompromisné návrhy. A boli takisto viaceré mm, návrhy od kolegov, ktoré sa týkali ľudských práv a ktoré sa mu podarilo zakomponovať do textu, čím sa text stal vyváženejším alebo veľmi dobre vyváženým. Napriek tomu si v mojej politickej skupine myslíme, že mali by sme ešte zájsť o krok ďalej, osobitne pokiaľ ide o podporu komunít a občianských organizácií a ratifikovanie rôznych medzinárodných zmluv v týchto krajinách. Nesmieme totiž zabúdať, že všetkých šesť e, krajín GCC majú obmedzenú politickú reprezentáciu žien a to vo väčšine prípadov nemajú ani priamo volený parlament a sú to jednoducho monarchie. Takže my si myslíme, že doteraz sme nemali dostatočnú medzinárodnú ochranu, ktoré poskytujú medzinárodné orgány, ktoré by mohli v podstate mať pozitívny vplyv. A konkrétne mám na mysli e, medzinárodnú dohodu o boji proti diskriminácii páchanom na ženách, e, medzinárodný konvent o e, sociálnych a kultúrnych právach a taktiež výbor OSN pre ľudské práva, ku ktorému mali by sa krajiny GCC taktiež pristúpiť a taktiež e, názor e, osobitného spolnomocnica OSN k nezávislosti sudcov a právnikov. Takže myslím si, že táto správa by mala trošku tlačiť na krajiny GCC, aby ratifikovalo tieto medzinárodné dohody a viac spolupracovali s orgánmi OSN. Myslím si, že z toho by mali prospech občania týchto krajín. Preto moja politická skupina predložila viaceré pozmeňujúce návrhy. Dúfam, že ich budete môcť podporiť. A napokon, pán predseda, či čo sa týka energetiky, vidím, že výbor ITRE v jednom zo svojich pozmeňujúcich návrhov odporúča aby spolupráca s krajinami GCC bola podporovaná v oblasti energetickej účinnosti. Ja si myslím, že toto by sme mali podporiť a pozmeňujúci návrh číslo 62 od mojej skupiny navrhuje to isté, takže to by som navrhla, aby to bolo prijaté. Ďakujem pekne, pán Majer. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Moja politická skupina by tiež rada poďakovala pánovi Borisovi za jeho prácu ale na základe udalostí v Tunise a v Egypte uvažujeme o tom, do akého bodu a do môže EÚ, ako používa EÚ všetok svoj potenciál, aby mohla poukázať na zneužívanie e, moci e, režimov proti obyvateľstvu, proti mužskému a ženskému obyvateľstvu. Možno jazmínová revolúcia, dnešné manifestácie na námestí nezávislosti v Kahire, keby sme mali vyhodnotiť, ako veľmi EÚ vplýva na niečo a my sme veľmi kritickí. Myslíme si, že vplývame veľmi málo a nepoužívame nástroje susedstva, aby sme stimulovali všetko to, čo znamená demokratizácia tyranii alebo monarchických dynastí, ktoré fungujú v tejto časti sveta. Predložili sme pozmenujúce návrhy v tomto zmysle, aby sme skonštatovali, že sme veľmi proti tomu, aby sa podstata tejto zmluvy stavala na obchode, na, voľ, na, na zmluve na voľnom obchode a asymetrickom, lebo nie všetko je obchod a nie všetko je voľný obchod a deregulácia aj vzhľadom na súčasnú hospodárskú krízu, ktorú zažíva Európa aj celý svet. Predložili sme viacero návrhov a snažili sme sa o vytvorenie špecifického profilu pre túto špecifickú oblasť. Viete, že USA odkedy definuje energetickú nezávislosť ako jeden z bodov svojej národnej bezpečnosti. Táto konkrétna oblasť je oblasťou neustáleho prezbrojenia a to by nemalo byť podnetom pre EÚ, ale práve by sme mali podnetiť odzbrojovanie e, iniciatívy týmto smerom aj v Iraku, v Iráne a na Blízkom východe, ale Dohoda medzi USA a Saudskou Arábiou o vojenských základniach v Bahrajne, v Ománe a v Saudskej Arábii a akú úlohu zohrávajú tieto základne v týchto konfliktoch, tak preto predkladáme pozmenujúce návrhy, aby EÚ sa snažila dosiahnuť vo svojich vzťahoch to, že sa táto zóna bude demilitarizovať a pokiaľ ide o energetickú závislosť EÚ, aby sme nemenili alebo nezamieňali za bezpečnostnú otázku, mali by sme to riešiť diplomaticky a nie vojensky a nerozširovať teda vojenské zastúpenie mimo teritoria. A samozrejme dosiahnuť to, aby boj proti terorizmu sa robil v rámci policajnej, a súdnej spolupráce, tak ako to robíme, alebo ako by sme to mali robiť my, civilizované krajiny. A nie tak, že sa bombarduje nevinné obyvateľstvo z malej výšky. Preto všetky naše pozmenujúce návrhy idú týmto smerom, aby sme mali tento vlastný smer v EÚ v tejto oblasti Chceme týmito textami bojovať proti diskriminácii, rodovej nerovnosti, chceme podporovať ženy v tejto oblasti, chceme podporovať slobodu prejavu, tlače, vierovýznania, chceme odstrániť trest smrti a žiadame tiež lepšie podmienky pre migrujúcich, pracujúcich v týchto krajinách a vyzývame tiež k tomu, aby sa znížil obchod so zbraňami Uvidíme, aký bude definitívny text a potom na základe toho, ako politická skupina zadefinujeme naše stanovisko. Ďakujem pani Jetermake. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa tiež pre všetkým chcela poďakovať pánovi spravodajcovi. Bodimu za túto vynikajúcu správu. Text e, naznačuje, kde sú problémové miesta a takisto aj potenciál vo vzťahoch medzi EÚ a krajinami GCC. Ja by som chcela zdôrazniť e, tú naliehavú potrebu zlepšenia spolupráce medzi krajinami EÚ a krajinami GCC. E, takisto aj rozvoj v posledných týždňoch v Severnej Afrike predstavuje, že máme určite spoločné záujmy e, aj v zahraničnej politike. Pri rozv- rozvojom vzťahov robíme podstatné kroky pre budovanie dobrých e, susedských vzťahov aj stability v tomto regióne. Okrem toho som veľmi rada, že sa nám podarilo nájsť spoločný záujem pri zdôraznení potreby vzdelávania a výmeny študentov. A budúca, budúca spolupráca by mala byť v prospech Európy ehm, a Perského zálivu, teda že budú spolupracovať. Takisto by som chcela poďakovať aj za bilaterálnu spoluprácu a chcela by som zdôrazniť, že je potrebné posilniť bilaterálne vzťahy medzi EÚ a krajinami GCC a takisto zdôrazňujem to, že mohli by sme vyslať signál vysokej predstaviteľke pani Cathy Ashton, aby pokračovala v budovaní bilaterálnych vzťahov s krajinami Perskom zálive. Ide, je to aj preto, lebo tieto krajiny sú rôzne, rozmanité, majú rôzne problémy a myslím si, že by bolo dobré získať teda informácie od jednotlivých e, krajín z hľadiska toho, aké majú priority, pretože to nie je len taký jeden jedna taká homogénna skupina, podobne je to ako, ako Európska únia roz, rozmanité. Pán Sala Franka. Ďakujem, pán predsedajúci Myslím, že je ťažké nájsť kvalifikovanejšieho spravodajcu pre túto spravu, než je pán Bodis. Ja gratulujem k jeho vynikajúcej práci. Táto správa skutočne zachytáva všetky dôležité a zaujímavé body vo vzťahoch EÚ, eh, e GCC. Mali by sme upozorniť na to, že potrebujeme strategické partnerstvo s týmito krajinami a potrebujeme začleniť mnohé strategické problémy, ktoré sa v správe spomínajú. A ja v mene mojej politickej skupine chcem skonštatovať, my veríme v pozitívne vplyvy dohody o voľnom obchode. EÚ je priestor, ktorý konštatuje, že obchod znamená slobodu a my sme priestorom slobody a ak niekto nie je o tomto presvedčený, tak nechceme im uzavrieť hranice. My samozrejme chceme nájsť rovnováhu medzi tým, čo chceme tak, že máme SPP, našu spoločnú poľnohospodárskú politiku a určitú koherentnosť. Čo vlastne chceme koherentne aplikovať naše princípy a musíme nájsť rovnováhu medzi týmto princípom a medzi vonkajšími vzťahmi s touto oblasťou. Je pravda, že vzťahy GCC EU sú zaujímavé pre EU zo všetkých aspektov, preto je dôležité, aby ESVČ rozvíjalo svoju činnosť, aby EÚ bola čo najviditeľnejšia a úprimne si myslím, že tie riziká, ktoré môže znamenať E, väčšie zbrojenie v oblasti, tak to všetko je zachytené v odseku 6 spravodajcu. Pokiaľ ide o tie legitímne obavy, e, ako sa rozvíja situácia v Severnej Afrike, predovšetkým v arabských štátoch, to sú obavy, ktoré by mali byť zachytené v správe a ja si myslím, že spravodajca to správne v bode 4 zachytil, kde vyzýva predstaviteľov GCC, aby opatrne a inteligentne išli cestou podpory ľudských práv, pretože niektorý z predrečníkov správne poukázal, že situácia je naozaj taká, že sa môže podstatne vylepšiť. Nemám veľa poznámok Myslím, že spolupráca o energetickej spolupráci je rozhodujúca vzhľadom na nárast cien ropy a na to, aký to má dopad na naše hospodárstvo. Téma vzdelávania rovnako a myslím si, že správa je presne v tej línii toho, čo by mal robiť Európsky parlament. Ja spravodajcovi vyjadrujem podporu a možno keď hovorí o tej strategickej asociácii, bolo by dobré spomenúť tému ľudských práv, čo je síce aj v odseku 4, ale skonštatovať, že táto asociácia by sa mala zakladať na hodnotách a princípoch EÚ, pretože tak ako rozvíjajú realpolitik, politik na severnom pobreží Stredomoria niektoré krajiny, tak táto politika, politika nepriniesla ani viacej stability, ani demokracie. A myslím, že by sme mali skôr sa snažiť dosiahnuť spoluprácu, takže sa nebudeme snažiť hľadať vinníkov, ale hľadať skôr harmóniu vo vzťahoch v súčasnosti aj v budúcnosti. Gratulujem pánovi Bodisovi a skutočne my ho podporujeme a je to spravodajca. Myslím si, že skutočne nenájdeme lepšieho odborníka a, a autora správy v mene Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, pán Bodis. Chcete ešte niečo povedať? Ďakujem pekne, pán predseda, veľmi stručne. Pozorne som si vypočul jednotlivé vystúpenia a veľmi som ocenil spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Stručne. K slovám pána Sala Franku, v texte sme nástojili na tom a aj veľa pozmeňujúcich návrhov išlo tým smerom, že otázka ľudských práv je dôležitá, je to ústredná otázka našich vzťahoch e, s touto oblasťou sveta, ale v každom prípade na základe vystúpenia pána Mejera by som rád zdôraznil, že vzťahy EU, GCC nie sú na rovnakej úrovni ako EÚ a susedné krajiny Stredomoria, s ktorými máme asociačné dohody v rámci politiky susedstva keď ide o arabské štáty Perského zálivu, dokonca s nimi ani len nemáme dohodu o voľnom obchode. Tým nechcem povedať, že necháme bokom otázku ľudských práv, ale je jasné, že naša úroveň požiadaviek nemôže byť rovnaká ako k tým krajinám, s ktorými už E, máme konkrétne vzťahy, ako je Tunisko alebo Egypt a máme s nimi asociačné dohody, v ktorých figuruje expressis verbis potreba rešpektovať ľudské práva. Pani Brepol, samozrejme, to, že tieto štáty a je to ich spoločná charakteristika, všetky sú dedičné monarchie. Ale keď ste robili túto poznámku, aj vy to hovoríte, aj vy v Európe máte dedičné monarchie. Samozrejme, nie je to rovnaká organizácia moci, ale oni poznamenávajú, že aj v Európe existujú monarchie. Hovorí sa o treste smrti teraz a tiež o, mrzac, o trestoch, ktoré mrzačia ľudí a o tom hovoríme veľmi rozhodne a nástojčivo. Odzbrojenie. Pán Mayer spomenul túto otázku. Áno, všetci by sme boli spokojnejší, pokojnejší, keby sme mali Perský záliv, ktorý by bol demilitarizovaný. Ale keď hovoríme o demilitarizácii arabského pobrežia, teda Saudskej Arábie a Saudských Arabských Emirátov, tak už aj e, v prejave François Mitterranda v Bundestagu, ktorý hovoril, spomínam si naň, v Európe sú rakety na východe a pacifisti na západe a v zálive e, tí, ktorí sa zbroja, sú na iránskom brehu a nemali by sme radikálne vyzývať arabské pobrežie, aby sa demilitarizovalo v oblasti, kde bohužiaľ e, to odzbrojenie nie je všeobecným javom. Ak chceme vidieť paralely medzi Magrebom a Perským zálivom, ja si myslím, že aj tu sú určité rozdiely a možno aj protirečivé situácie v jednom členskom štáte GCC Katar, tak je tam Al Jazeera, televízna stanica, ktorá je všeobecne chápaná ako jedna z hlavných pák revolúcie v Tunisku a v súčasnosti aj v Egypte. A v rovnakom štáte v Katare 500 metrov od Al Jazeera letecký máte centrum velenia operatívnych amerických síl v Perskom zálive. Takže aj tam je určité protirečenie. Môžeme hovoriť dokonca o schizofrénii v zahraničnej politiky niektorých štátov, ktorí na jednej strane podnecujú revolučné hnutie a na druhej strane tam dávajú k dispozícii e, základne americkým vojskám, takže nemôžeme šmahom ruky odhodiť otázku ľudských práv, trestu smrti, mrzaci, trestov, ktoré mrzačia ľudí, otázky štatutu migrujúcich pracovníkov. My e, chceme navrhnúť nejaký politický model, ale my, Západ alebo USA aj niektoré európske krajiny sme si želali v roku 2003 vnútiť nejaký politický model v Perskom zálive a prinieslo to druhú vojnu v Iraku e, s výsledkami, ktoré poznáme. Takže síce by sme mali byť veľmi rozhodní, pokiaľ ide o princípy, ale zároveň by sme mali byť skromní, keď chceme rozvíjať niektoré politiky v tejto oblasti sveta. Ďakujem za pozornosť. Now, um, I would like to say that... Teraz by som chcela povedať, že 10. februára budeme hlasovať uh, o tejto záležitosti. Ideme veľmi rýchlo ďalej. A teraz prechádzame k správe pána proféru, nášho podpredsedu. A budeme hovoriť o migračných tokoch vznikajúcich z dôvodu nestability, rozsah a úloha zahraničnej politiky EÚ. Je to téma, ktoré práve teraz mimoriadne dôležitá. Pán Provera, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že táto správa naozaj prichádza vo vhodnej chvíli. Chcel by som sa okamžite poďakovať všetkým kolegom, ktorí prídu s návrhmi alebo kritikou. Migrácia je veľmi zaujímavá téma. Príliš často je migrácia obeťou predsudkov a takisto niektorí ľudia sa nedívajú na ňu príliš dobre. Je to historicky celosvetový jav a v posledných niekoľkých rokoch sa migrácia stala obrovským faktorom v živote. Prináša so sebou dôsledky ekonomické, sociálne, ale aj politické, kultúrne a humanitárne. Je to legálna migrácia, nelegálna migrácia alebo pristahovalectvo. Potom sú ľudia, ktorí opúšťajú oblasti, kde dochádza ku konfliktom alebo k prírodným katastrofám. Niekedy to tak vyzerá ako v demokracii, ale hlavným dôvodom migrácie je želanie žiť v lepšej ekonomickej situácii a zlepšiť svoj život porovnaní s tým, čo títo ľudia zažívali v mieste svojho pôvodu. Nelegálne pristahovalectvo nás trápi, pretože tu sa situácia zhoršuje. Dochádza k zotročovaniu ľudí v sivej ekonomike Žiaľ, otroctvo nezmizlo, ešte stále existuje v rôznych formách. Dochádza k trestnej činnosti, sexuálnemu zneužívaniu, terorizmu. Toto všetko prináša so sebou migrácia. Vznikli rôzne politiky, ktoré sa mali snažiť e, trošku potlačiť alebo riešiť otázku nelegálnej migrácie. Nestačí mať iba jasné alebo prísne zákony alebo represívnu politiku. To, čo naozaj potrebujeme, je politika spolupráce s krajinami pôvodu. Táto spolupráca by mala byť efektívna a mala by mať na pamäti skutočné potreby týchto ľudí a nielen teoretické potreby. Politika spolupráce sa už podporovala aj v minulosti, niekedy bola účinná, niekedy mala svoje chyby. Výsledky posledných rokov sú jasné každému. Nenaplňame potreby a výsledkom je, že migrácia je stále horšia a horšia. Dôvodom tohto neúspechu sú korupcia, štrukturálne ťažkosti v krajinách, kde by sme chceli možno zasiahnuť a konať. Potom projekty pomoci, ktoré nenaplňajú potreby príjemcov, skôr potreby darcov. A chceme pochopiť, aké je nelegálne prisielectvo problematické, musíme všetky tieto problémy pochopiť. Neexistuje program pomoci, ktorý by bol dokonalý nestačí iba reagovať na okamžité potreby. Je to naozaj veľmi zložitý proces a najväčším problémom je nestabilita politická, hospodárska nestabilita. Potom sú to možno aj prírodné e, príčiny nestability. V poslednom čase sú tu aj sociálne príčiny. Zoberte si napríklad krajiny Magrebu, ako je Tunisko a Egypt. Teraz by som chcel stručne hovoriť o nestabilite. Politická nestabilita vo všeobecnosti sa prejavuje porušovaním ľudských práv, diktatúrami, nedostatkom rozvoja, netolerovateľným rozdielom medzi severom a juhom, klimatickými zmenami, to sme videli aj v Saheli, alebo sú to možno aj prírodné katastrofy, ktoré tlačia stá tisíce ľudí z jednej oblasti do druhej, z jedného kontinentu na druhý. Ale je to aj sociálna nestabilita a tá je práve teraz mimoriadne dôležitá. Možno by sme mali hovoriť radšej o stabilite, než o nestabilite v Egypte už vládne veľmi dlho Mubarak a človek by si pomyslel, že to skôr povedie k politickej stabilite. Ale žiaľ, nedošlo k tejto politickej stabilite, pretože ľudia povstali v Magrebe práve kvôli sociálnej nestabilite. Pokoj a mier je v skutočnosti iba povrchný. V Tunisko napríklad bola trošku iná situácia v porovnaní s Egyptom. Ale Egypt a Alžírsko sú dve krajiny, ktoré nemajú sociálne štruktúry, medzi ľuďmi ktorí sú na tej najvyššej úrovni a na najnižšej úrovni. Jednoducho tam nedochádza ku kontaktu medzi týmito úrovňami. Chýbajú tu odbory, chýbajú tu skutočné politické strany, v ktorých by mohli prebiehať rozpravy tak, aby aj politici pochopili potreby obyvateľstva. Združenia napríklad. E, je veľmi ťažké zakladať, je veľmi ťažké sa združovať v týchto krajinách alebo sú to iba jednosmerné združenia. Všetky tieto štruktúry, ktoré umožňujú ľuďom žiť v demokracii, chýbajú v týchto krajinách a vždy chýbali. Stabilita je teda zdanlivá, iba povrchná. Politické triedy a vládnúce triedy sú teraz pochybňované, pretože je tu obrovský nedostatok sociálnej infraštruktúry, ktorý neumožňuje ľuďom na tých eh, najnižších úrovniach vyjadriť svoje potreby. Chyba tu aj ekonomická finančná pomoc. Eh, ukončím svoj prejav týmito slovami, pretože eh, predseda ma už žiada, aby som ukončil, už nemáme veľa času. Finančná ekonomická pomoc je naozaj nevyhnutá v týchto krajinách. Musí však byť účinná musí viesť k vzniku konkrétnych eh, projektov, ktoré budú nasmerované k príjemcom. Ďalej tu musí byť eh, politika, ktorá bude podporovať eh, rast, budovanie demokracie a ktorá bude pomáhať tým krajinám, ktorým chceme pomôcť dostať sa na demokratickú cestu. Potom sú tu inštitúciálne štruktúry, ktoré demokracia naozaj potrebuje a ktoré musia existovať v demokratických krajinách. Ďalej tu treba dodržiavať ľudské práva a všetko ostatné, čo patrí k demokracii. Ale takisto by som chcel spomenúť aj rovnosť príležitostí. Pretože sú to práve tieto rovnaké príležitosti pre všetky, ktoré zlepšujú vzťahy medzi mužmi a ženami a dávajú im rovnaké podmienky. Aj ženy by mali mať možnosť vyjadrovať sa a hlasovať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som chcel pozvať pána Broka. Možno on chce povedať niečo k migrácii. A potom pána Tanoka E, ja som sa nehlásila o slovo, hovorí pán Brok. Tak v poriadku. Takže pán Talto na dve minúty. Je tieňový spravodajca. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade musím skonštatovať, že podľa mňa toto je vyvážená správa a pán Provera, pán spravodajca, vysvetlil na dnešnom zasadnutí veľmi podrobne tú časť správy, ktorá sa zaoberá migračnými tokmi vyplývajúcimi z nestability. Ale uznesenie má aj ďalší aspekt a to je rozsah a úloha zahraničnej politiky Európskej únie. Všeobecný trend, ktorý sa objavuje v tejto správe, je taký, že prostredníctvom rozvoja sa musíme snažiť zacieliť koordinovanú a podmienenú pomoc samozrejme vyňal z tejto pomoci humanitárnu pomoc, čo je veľmi dôležité. Nechcem však príliš dlho hovoriť, ale musím povedať, že pán Provera mal veľmi ťažkú úlohu. Domnievam sa, že do určitej miery dávame voz pred konia, ako sa hovorí v Anglicku. Prečo? Hovoríme o európskej zahraničnej politike o migrácii. Hoci nemáme domácu politiku pre Európsku úniu v tej istej oblasti. A zahraničná politika by mala odrážať migračnú politiku, ktorá platí v Európskej únii. Nemáme jednotné stanovisko v tejto otázke. Takže v tejto správe e, nemal pán Provera veľmi ľahkú úlohu, keď sa tu snažil nájsť rovnováhu. Ďakujem veľmi pekne. Brief, uh... Pani Šake, ďakujem pekne, pán predseda, budem stručná. Ďakujem pán Provera za e, vaše úvodné slovo. Ehm, mnohé z aspektov boli e, v širšom slova zmysle povedané a dúfam, že budeme mať možnosť ako spravodajca Stieňovi sa s vami porozprávať a konkrétne prejsť niektoré otázky. Chcela som sa konkrétne spýtať, či sa chcete vyjadriť aj k, k systému modrej karty pre, vzdela, pre migrantov, ktorí migrujú za vzdelaním v rámci EÚ alebo do EÚ, pretože e, situácia je, má, má teda vplyv to na tie tretie krajiny, na, má to vplyv na krajiny medzi EÚ, takže je to široké spektrum problémov, ktoré s tým súvisia, takisto ako aj migranti sú rôzneho spektra, e, niektorí migrujú za vzdelaním, niektorí musia utekať e, zo svojho miesta, pretože e, sú tam mm, nedozorná ľudské práva a podobne. Niektorí jednoducho utekajú, aby si zachránili holý život. Takže by som sa chcela spýtať, či máte Eh, nejakým spôsobom eh, diskutovať alebo zahrnúť tam aj prevenciu toho, aby sa zneužívali migranti, pretože často sa stáva, že migranti sú veľmi zraniteľnými, len z hľadiska toho, že môžu byť veľmi ľahko vykoristovaní a vieme, že mnohé ženy v EU aj z takejto situácii sa ocitajú, takže to sú veci, ktorých som sa chcela detálnejšie dotknúť a budem za mňa o tom potom detálne diskutovať. Teraz už to ponechám tak pán Severin. Ďakujem pekne. Myslím, že táto správa nie len, že je vyvážená, ale je pomerne komplexná a spravodajca sa pokúsil popísať eh, migráciu, aj keď je to veľmi zložitá téma. Takisto sa mi páči tá myšlienka, že sa tu zdôrazňuje, že represie nie sú odpoveďou na ťažkosti, ktoré za sebou tento jav nesie. Dve dôležité alebo konkrétne veci. Jedna vec, opakujem to, čo už e, vlastne povedal pán kolega Montaldo, myslím, že vy aj my musíme do správy dať e, bod, ktorý bude zdôrazňovať potrebu e, byť spoj, spoločnej politiky EÚ vo vzťahu k vnútornej aj vonkajšej migrácii a potom druhý bod sa týka tzv. úniku mozgov. Nie je to len otázka samotnej nestability, či už ekonomická alebo aká, ale e, je to otázka, ktorá súvisí s rozvojom v našich krajinách. Je to možno, že vítané, pretože ten, pre osobnú e, úspech človeka je to možno e, dobré, dobré, dobrý vývoj, ale potom v tej krajine, odkiaľ odišiel, to zase môže viesť dlhodobé hľadiska k nestabilite a podobne. Takže to potom zase bude zase tlačiť na ďalšiu migráciu, takže možno by sme sa mohli aj k tomuto vyjadriť. Ďakujem pekne, predseda, ďakujem pán Tenok. Ďakujem, pán predseda. Nož toto je jasne veľmi statočný pokus pána Proveru nejakým neutrálnym spôsobom e, riešiť veľmi jeden z najväčších a najhorúcejších problematických problémov, ktoré máme v našich domovských krajinách. E, e už tam, kde som ja, môj volebný v Londýne, lebo tam je množstvo ľudí, alebo množstvo ľudí, ktorí prichádzajú do Londýna, je pre väčšinu našich obyvateľov v mojom volebnom obvode najväčších problémov je to z najväčších priorit No jednoducho, čiže sme tu veľmi silným tlakom, ktorý nehovorím o iných krajinách, ale ja hovorím o Británii, lebo to poznám najlepšie z hľadiska toho, aký tlak to vyvíja na verejné zdroje, na vzdelávanie, školy a tak ďalej. A potom, keď, to, keď hovoríme, e, to, to migrácia naráža na tú, má, má, má veľmi silný vplyv práve na tú e, naj, komunitu na najnižšej úrovni. E, takže to je veľmi ťažko sa tu hľadajú neutrálne slova a keď sa tu hovorí že by sa migračná politika mala dostať na úrovni EÚ. E Určite jedným z dôvodov je mm, pomoc Európskej únie chudobným krajinám, ktoré sú prakticky najväčším exportérom nezamestnaných mladých ľudí, napríklad z krajín Magrebu. A jednoducho musíme, alebo máme povinnosť pomôcť týmto krajinám, alebo mladým v týchto krajinách, aby e, sa im zabezpečila doma, e, zamestnanie doma, aby neutekali všetci odtiaľ preč. To sa dá robiť pomocou um, Myslím si, že keď dochádza k persekúcii ľudí, e, myslím si, že desiatky tisíc e, Zimbabčanov, Afgančanov a podobne prišli k nám, k nám preto, pretože doma boli prenasledovaní. Čiže keby sa nám podarilo e, zastaviť toto prenasledovanie, ktoré majú doma, to by, sa nám, to by pomohlo stabilizovanie situácie. Je tu však ale jedna vec, ktorú sa mi teda nepáči, že je len vyberanie si akýchsi čerešničiek z koláča, pretože osobitne problému e, z, z otázke blue, tej modrej karty. Um, pretože keď napríklad zase by sme podporili to modrou kartou napríklad v mojej krajine nedostatok zdravotných sestier a keby sme si ich doniesli odtiaľ, tak zase v týchto krajinách tí najlepší, ktorí tam boli, odišli, aby si našli prácu v Británii alebo niekde inde. To by, sme, to by tiež nebol dobrý prístup. Ďakujem pekne. Teraz pán Andu Rakis na dve minúty. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predseda, my vôbec nesúhlasíme s touto správou, pretože v zásade sa tu vôbec nehovorí o naozaj dôležitých témach v súvislosti s migráciou. Pokiaľ Európska únia je stále v hospodárskej kríze a pokiaľ tu bude stále veľký tlak na trhy práce, tento problém bude stále zhoršovať celú situáciu. Tento tlak sa vyvíja na robotníckú triedu a to je ten problém keby sme mali inú politiku, keby sme sa naozaj zasadzovali za pracujúcich a nie za kapitál, tak potom by to bolo určite jednoduchšie. Potom by sa nepoukazovalo na to, čo nadnárodné spoločnosti a koncerny robia. A nesmieme ani zabúdať na to, že chýbajúca stabilita príslušných krajín je spôsobená práve týmito koncertami. Pán predseda, Nejde tu o to, aby sme my tu schválovali iba nejakú európsku politiku. Nie. Musíme sa postarať aj o to, aby sme zasahovali tam, kde to treba. Keď budeme mať Irak, Afganistan a tak ďalej, keď budeme ďalej takto postupovať, tak sa nesmieme diviť, že tých migrantov bude stále viac a viac. Hovorilo sa o tom, že v zásade by sme sa mali vyhýbať takejto nelegálnej migrácii, na to nesmieme zabudnúť. A máme tu napríklad Frontex a iné organizácie a musíme myslieť aj na to, aké majú práva. A migranti nemajú nejaké práva a vôbec s tým nesúhlasíme. Sme za to, aby sme zavedli čo najviac pozmeňujúcich návrhov, ale celkovo nesúhlasíme s touto správou. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Správa pána Proveru je naozaj mimoriadne dôležitá a vôbec nie je jednoduchá. Nemožno nájsť odpovede na všetky otázky. Celý tento problém má viacero vrstiev a hovorí sa tu o mnohých rozmanitých veciach. Hovorí sa o nestabilite. To predsa nie je jediné, čo spôsobuje migráciu. Musíme rátať aj s tým, že keď krajiny, do ktorých prichádzajú migranti, musia vziať veľa takýchto migrantov, tiež nakoniec upadnú do nestability. A na to musíme dávať pozor. Zároveň musíme dávať pozor na to, aby eh, nedochádzalo k rasizmu musíme ľuďom, ktorí chcú migrovať, pomôcť pochopiť, že by mali zostať vo svojej vlastnej krajine, ale na to musíme tým krajinám pomôcť, aby sa tam vytvorili podmienky preto, aby ľudia chceli zostať vo svojej krajine pôvodu a nechceli migrovať do iných krajín. Európskym národom nesmieme dávať pocit, že nestabilita vzniká z dôvodu týchto veľkých eh, migračných prúdov. Eh, samozrejme, že treba sa postarať o tieto migračné toky, keď nastanú. Áno, teraz by som rád dal slovo Ane na jednu minútu. Nie dve minúty, jednu minútu. Ďakujem pánovi Pravedovi ako spravodajcovi za to, že sa pokúsil robiť niečo veľmi ťažké, teda dať dokopy e, úvahy e, s tým, že by pripravil určité odporúčania, ale myslím si, že je tu množstvo vecí, s ktorými teda dá sa súhlasiť, alebo súhlasím, ale nie, že by som, potom sú aj veci, ktoré v zásade nesúhlas, nie, že by som nesúhlasila s jeho názorom, ale e, ne, nesúladí to s tým, čo je vonku, čo je v teréne skutočnosti. Napríklad, keď, keď sa pozrieme na Severnú Afriku alebo Stredomorie, e, sú tam demonstrácie, čiže z toho, čo sme povedali, sme nič neurobili. Prečo sú tam tie demonstrácie? Teraz sa nám to vracia späť. Čiže musíme byť koherentnejšími a presadzovať e, tieto naše politiky. Nič toho sa nedeje. Napríklad e, tá odvolávka na kondicionalitu v dohode z Kotonu. A nikdy sme túto kondicionalitu nevyužili, pričom by sa bola hodila v koľkých prípadoch. Takisto by som chcela povedať, že v prípade tejto odvolávky, ktorý som teraz urobil k memorandu medzi EU a Líbiou, otázka migrácie by nemala byť videná len z pohľadu um, zlepšenia um, situácie migrantov v, v ale to znamená, že treba pracovať priamo v Líbii a tam posilniť ehm, zamestnanosť. Myslím si, že by bolo dôležité zamestnať, za, spomenúť takisto aj úlohu žien. Ženy sú určite tými, ktorí najviac trpia pri zneužívaní migrantov. Potom otázka zamestnanosti, to je absolútne e, podstatná v tomto kontexte. Ďakujem. Service, Guyader, Ďakujem pekne, pán Briader. Na dve minúty, nech sa páči z komisie. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že len dve poznámky, ktoré by možno, že mohli vniesť trochu svetla do tejto diskusie. Čo sa týka bodu 9 o ministerskej konferencii UFM. Ako viete, situácia momentálne neumožňuje takýto typ e, rokovania, ale pani vysoká predstaviteľka e, toto rieši a existujú určité možnosti rokovania a nastolenia problémy, problematiky migrácie a takisto diskutovať o boji proti obchodovaniu s ľuďmi a takisto obchodovaniu s drogami. Ďalšia otázka tu je um, revízia, ktorú vezmeme do úvahy, alebo posúdenie, alebo vyhodnotenie, ktoré um, by mala komisia pripraviť, myslím, 20. februára, respektíve schválime toto 20. februára na komisii, čo ste vy navrhli. A potom ďalšia vec je mandát eh, vysokého zástupcu komisie. Je tu preto, aby sa zabezpečila koherentnosť medzi jednotlivými prvkami tejto politiky, tak aby tá politika bola koherentnou a brala do úvahy tak otázky rozvoja, prevencie, boja proti migrácii a podobne. Čiže proti nelegálnej migrácii. Takže toto všetko sme vlastne o tom prebrali vo výbore SURE. Ďakujem pekne. Pán, teraz pán Provera. No už ja ďakujem pekne všetkým, ktorí sa vyjadrili k mojej správe. pani Gomez. Nie je mojou ambíciou pripraviť nejakú politiku, Mm, ja som sa snažila nejako sklbiť e, to myslenie v jednotlivých politických skupinách z hľadiska toho, čo by mohlo byť významné pre zahraničnú politiku, ale z hľadiska e, všeobecnej politiky takéto úmyslení tam neboli. Akým spôsobom budeme riešiť e, migráciu alebo migráciu. Je tu množstvo projektov, povedali ste aj vy sami, ktoré sú napokon zbytočné, pretože keď sa to do toho zasiahne vojenská sila a podobne, tak všetky, na všetko naše úsilie sa stráca. A ďalej, čo sa týka útokov na migrantov, to sú otázky, ktoré spadajú pod trestné právo a takýmto spôsobom by sa mali riešiť. A ďalej súhlasím s tým, čo hovoríte o úniku mozgov. My chceme, áno, mladých ľudí, my chceme vzdelaných ľudí a neuvedomujeme si, že často berieme práve tých najlepších v krajine pôvodu, tú, tú, tú smotanu, ktorú tam majú z hľadiska vzdelaných ľudí. Ďalej je potrebné, aby sa aj politika, vnútorná politika v EÚ prepojila na tú vonkajšiu politiku a vôbec celkovú politiku, ako budeme pristúpať k tomuto problému ako celku, aby sme našli nejaké globálne riešenie, pretože v minulosti došlo k veľmi významným chybám v týchto rôznych politikách a e, musíme sa poučiť z minulosti, aby sme takto potom postupovali v budúcnosti. Predseda, pripomínam vám, že 8. februára je termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Budeme diskutovať e, potom v druhom kole 16. marca. A prejdeme k ďalšej správe, čo je správa o Čiernej hore. A požiadal by som pána Tenoka, ktorý je teda správodajcom tejto správe. Ďakujem pekne, pán predseda. slovo a takisto sa chcem poďakovať predovšetkým sekretariatu a všetkým tieňovým spravodajcom, s ktorými som sa stretol minulý týždeň. Uh, Vďaka ním bol tento materiál jeden z tých najmenej problematických, ktorým som sa zaoberal eh, v parlamente. Možno je to preto, že Čierna hora je malá krajina, ktorá nemá až také problémy na Západnom Balkáne. Napriek tomu som dostal 76 mm, pozmeňujúcich návrhov, ktoré pokrývajú väčšinu oblastí a konzultácii s tieňovými spravodajcami sme sa pozreli na tieto pozmeňujúce návrhy. Stretol som sa so všetkými tieňovými spravodajcami s 8 uh, eh, 8 politických skupín. Máte tu e, pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú organizovaného zločinu, potreby zlepšiť práva menším vrátanie gejov a homosexuálov, e, potom potreba zvýšiť zastúpenie žien, predovšetkým vo verejnom živote, e, potom zlepšiť postavenie egyptianov a ďalších národností, ktoré prichádzajú predovšetkým z Albánska. Uh, potom e, tu boli ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkali súdnictva a e, dohľadu zo strany parlamentu. E, stretnem sa s predsedom parlamentu Čiernej hory budúci týždeň a pozrieme sa na to, ako môžeme zlepšiť a posilniť úlohu parlamentu v Čiernej hore. Takisto treba zlepšiť ústavu v krajine a treba sa vyhnúť konfliktu záujmov v prvom kompromise. Musím povedať, že Čierna hora je veľmi malá krajina, má iba 600 tisíc obyvateľov a je často veľmi e, ťažké vyhnúť sa konfliktom záujmov, e, pretože e, tá vzdelaná trieda, tá vládnúca trieda je veľmi malá a dochádza tam k prekryvaniu ich rôznych funkcií. Ďalej musíme posilniť aj úlohu médií, musíme zvýšiť ochranu novinárov a v kom- kompromise 8 som e, zmenil pozmeňujúci návrh 21, e, ktorý sa týkal ochrany životného prostredia a vodných elektrární, pretože e, krajina bude potrebovať viac elektrickej energie v budúcnosti a bude takto môcť diverzifikovať svoje hospodárstvo, keďže momentálne závisí predovšetkým od cestovného ruchu, ruchu a podávanie uh, končí 10. Eh, februára. Pán Kuka, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Možno nebudem ani potrebovať čas, ktorý ste mi vymedzili. Blahoželám spravodajcovi za prácu, ktorú robil vynikajúca správa o pokroku Čiernej hore. Odzrkadľuje eh, vo všeobecnosti pozitívny postoj k Ukrajine. Pokrok Čiernej hory pri integrácii eh, bol zatiaľ hladký. Táto skutočnosť je počiarknutá v celej správe. Ale podľa mňa hlavné obavy sa týkajú korupcie a organizovaného zločinu. Toto sú stále vážne problémy v Čiernej hore a vláda by sa mala plne angažovať v týchto oblasti. oblastiach e, voľby a legislatíva tie by mali byť v súlade s európskymi normami, rovnako aj ústava. Parlament by mal posilniť svoju dozornú úlohu aj v súvislosti s vládou. Treba posilniť aj konzultačný proces v krajine, najmä v súvislosti s integráciou do Európskej únie. Čierna hora musí ešte naplniť zvyšné podmienky, aby sa mohli začať rokovanie o prístupe. Dúfam, že to bude čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne. Pani Iviri Sačes, máte 1 minútu 30. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela eh, by som sa tiež poďakovať spravodajcovi a zablahoželať mu. Eh, pán spravodajca dal dohromady naozaj vyvážený text, ale takisto môžem podporiť aj pána Kukana. Kompromisy ktoré sme predložili, posilňujú text a navrhujem, aby EPP e, podporila všetky. E, môžem takisto podporiť aj ostatné e, pozmeňujúce návrhy, dokonca aj od socialistov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Lunaček. Uh, Ďakujem, pán predseda. Ja by som takisto poďakovala pánovi Tenokovi za dobrú prácu aj za akceptovanie dosť viacerých, alebo dosť veľa pozmeňujúcich návrhov aj iných politických skupín v aspektoch, ktoré boli pre nás dôležité. Takisto si myslím, že text má už všetky dôležité veci, ktoré sú dôležité pre pokrok um, Čiernej hory. V podstate je to vyjadrené veľmi dobrými slovami. Jasne vyjadruje, že aké je stanovisko EÚ, aj to, čo ešte musí sa v Čiernej hore udiať Nebudem opakovať to, čo povedali kolegovia, aj pán Tenok, otázka boja proti korupcii, otázka menšín, otázka médií, um, verejná správa, všetko toto už je v texte, takže to podporujem a tiež by som chcela poďakovať za spoluprácu zo strany pána Tenoka. E, chcela by som sa vyjadriť len k tom, tom pozmeňujúcim návrhom jeden a myslím, že vy ste, pán Tenok, spomenuli ho sám, číslo 38 ktorý sa týka e, menšín, teda Rómov, Aškalov a Egyptianov. To my sme v tom hlasovacom zozname nepodporili druhú časť tohto pozmeňujúceho návrhu, kde sa volá po posilnení implementácie tohto zákona. E, ja dúfam, že možno sa vám podarí zmeniť stanovisko, kde my teda požadujeme tú implementáciu a vy ste to vyčerkli, pretože čo z toho máme, keď máme nejaký zákon a keď sa neimplementuje a nedodržiavajú, tak potom na čo taký zákon je? Takže to by bolo dobre, keby ste možno pouvažovali o tom, či by ste nepri, nezmenili názor na náš pozmeňujúci návrh a možno, že aj iní kolegovia by išli našim našim, našim smerom, aby nás podporili. Potom je tu ďalší pozmeňujúci návrh číslo 73, ktorý sa týka dohody mm, vytvor, za, vy, urobiť energetické prepojenie medzi Čiernou horou a Talianskom, teda kábel cez Jadran, e, podporovala to aj komisia, aj komisia to takto formulovala a bolo by už e, podporujú, podporuje sa teda takáto dohoda, že by bola medzi Talianskom a Čiernou horou, takže to môžu kolegovia podporiť. Áno, to ešte nebol posledný, to ešte bol druhý, druhá, druhá poznámka, tretia vec sa týka situácie z hľadiska vodných elektrární. E, súhlasím s tým, čo povedal pán Tenok, e, nevyhnutnosti diverzifikovať Tiež keďže vieme, že Čierna e, hora má najväčšie zdroje energetiky práve vo vodných zdrojoch. Ale nie sme si celkom istí, že či pôjdeme po vašom kompromise, alebo či mu predložíme nejaký pozvaňujúci návrh, pretože by, by mal mať možno, že určitý ekologický E, e, ekologickú štúdiu k tomu, alebo jednoducho taký ekologický charakter. Ten váš pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne, pán. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Správa kolegu je naozaj vyvážená. Urobil veľmi dobrú prácu. V podstate nemáme nejaké väčšie problémy s touto správou. Tam, kde sa objavili problémy, došlo k pokroku, takže v podstate môžem odsúhlasiť celú správu. Súhlasíme s kompromisnými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sa tu podali, nemáme s nimi nejaké problémy, ale je tu ešte ústny pozmeňujúci návrh, aj ten je v poriadku, pretože tu ide o všeobecne známy problém a to, že má dojsť integrácii západobalkanskej krajiny. Hovoríme, áno, áno, táto krajina sa môže stať členom, ale nesmieme zabúdať ani na to, že sa tam trošku dodržiava aj liberálna politika. Ide o bolonské podmienky a to sú tie veci, ktoré nemôžeme akceptovať. Nielen zo zásady, nielen z princípu, ale aj kvôli politickým voľbám. Myslíme si, že to nie je správny smer. Slobodné trhy sú dôležité pre rozvoj, to sa tam aj hovorí, ale všetci vieme, že to nedopadlo dobre s voľným trhom. A mali by sme ušetriť e, takejto e, krajine e, práve tento zážitok. Pán Kačín, jednu minútu. Pardon, pán Weigel, 1 minútu a 30 sekúnd. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Sme ešte vždy najsilnejšou skupinou v parlamente. Takže ďakujem že ste mi dali slovo ako tieňovému spravodajcovi. Chcel by som sa pripojiť ku všetkým ostatným kolegom, ktorí pochválili prácu pána Tenoka. Naozaj sme vynikajúco spolupracovali s pánom Tenokom a pripravili sme 8 pozmeňujúcich návrhov. Všetci sme ich podporili. A teda nemám nič, čo by som chcel dodať. Chcel by som iba zdôrazniť, že ešte čakáme na výsledky e, komisie pre konflikt záujmov. Táto komisia vznikla v roku 2004 a čakáme na to, kedy e, začne naozaj pracovať. To bude spôsob, ako zlepšiť boj proti korupcii v krajine, pretože korupcia je tam stále veľmi veľká. No a pokiaľ ide o ostatné otázky, ktoré treba počiarknúť, eh, by som chcel spomenúť ochranu slobody médií, a takisto treba zlepšiť administratívne kapacity krajiny. Je to pekná malá krajina, ktorá bude dobrým kandidátom na plné členstvo v Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Kacin jednu minútu. Mulțumesc, prezidentul. Tudi jaz bi rad e, čestitev poročevalcu za izjemno korektno. Chcel by som zablahoželať e, spravodajcovi za jeho dobrú prácu. Je veľmi pozitívne naladený voči tejto malej krajine, ktorá je stále bližšie a bližšie k Európskej únii ústny pozmenujúci návrh by bol vhodný na pozbudenie nového premiéra, ktorý sa ujal e, svojej funkcie že sa stretol so srbským premiérom hneď prvý deň úrade. Pán Tenok, vy ste spomenuli, že sa stretnete s premiérom a preto by som vás chcel upozorniť na dosť nezvyčajný problém. Srbská pravoslavná e, cirkev si e, vybudovala e, kostol na hore Rumia pomocou helikopter bývalej juhoslovanskej armády. A teraz sa žiada zničenie tohto kostola. A z tohto dôvodu e, došlo k prekliatiu predsedu e, Čiernohorského parlamentu. Toto nie je predsa spôsob, ako rieši problémy v 21. storočí. E, bolo by dobre, keby sme mohli upozorniť na túto záležitosť, pretože viedla k trestnému stíhaniu proti Antilochy a bude treba konať. My potrebujeme zmierenie medzi týmito národmi teraz a chceme vás požiadať, pán Tenok, aby ste urobili všetko, čo je vo vašich silách, aby sa tieto problémy neobjavovali znova a znova. Ďakujem pekne. No tak vítajte na Balkáne, hovorí predseda. Pán Tenok, nech sa páči. Ukončite to. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Uh, musím povedať, že napriek tých varovaní, ktoré sa mi dostali, keď som začal pracovať tuto na Západnom Balkáne, musím povedať, že tá správa sa mi vypracovala naozaj veľmi ľahko. Jediná sťažnosť, ktorú som dostal od skupiny GUE bola, že sa im nepáčilo slovo privatizácia. Naozaj eh, som nedostal až tak veľa otázok, ale všetky rýchlo zodpoviem. Pani Lunaček, 38. Dobre, pozriem sa na to znova. A nezdalo sa mi to byť nejaké uražlivé aby som povedal pravdu. Nespomínam si ani, e, aká tam bola logika, ale dobre, e, pozriem sa na to, porozprávam sa s kolegami a vrátim sa k tomu. Predpokladám, že e, zrejme budem môcť vyhovieť vašej požiadavke. Pokiaľ ide o 73, informovali ma, že tento pozmeňujúci návrh je už zastaralý a čiernohorská vláda to už publikovala, ale overím si to, pošlem e-mail a potom ak to bude naozaj zbytočný pozmeňujúci návrh, tak ho stiahneme, ale jednoducho to potrebujem objasniť. Ako som už povedal, nepodporujem eh, ústny pozmeňujúci návrh 21, pretože podľa to už je dobre pokryté v kompromise. Pán Kači, nuž veľmi rád uvítam akýkoľvek pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka úlohy nového premiéra. Ja som počul, že je to naozaj veľmi talentovaný mladý muž, kedy si bol ministrom eh, financií a stretol som sa s ním v Podgorici a myslím si, že už sme spomínali, že Čierna hora dostala oficiálny štatút kandidáta na členstvo v EÚ. EÚ, to tam myslím chýba, takže to bude technicky pozmeňujúci návrh a dáme to tam. Ak chcete povedať niečo o úlohe nového premiéra, nech sa páči. A pokiaľ ide o ten kostol, e, počula som o tom prvý raz, neviem o tom absolútne nič. Nesledujem e, čiernohorské médiá, e, pretože nerozumiem celkom tomu jazyku. Takže keby ste mi navrhli niečo, tak sa na to veľmi rád pozriem. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Chcem vám pripomenúť skôr, než uzavriem túto rozpravu, že hlasovať sa bude 10. februára. A teraz keďže sme sa rozhodli, že e, toto stretnutie bude bez prítomnosti verejnosti. Chcel by som požiadať všetkých návštevníkov, všetkých hostí, e, predstaviteľov tlače a médií, aby odišli a uvítame tu pána Lajčaka.